So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde... Veľmi rád by som začal, dámy a páni. Včera trvalo zasadnutie trošku dlhšie, takže dnes ráno sa museli zísť koordinátori, takže došlo k časovému posunu. Ale občas to takto býva. Takže najprv vám poviem, aké výsledky máme zo stretnutia koordinátorov a potom by som chcel e, navrhnúť k téme e, vlastníckého práva v manželských vzťahoch bude e, pani Wallis s pravodajkyňou. Bude sa venovať aj, aj tejto otázke partnerstiev. Ale pardon, je to tu zle napísané. A má to byť pani Time. A potom tu máme inú tému, ktorú bude robiť pani Wallis. Potom pokiaľ ide o bod 5, tam ide o e, nariadenie rady, e, ktoré sa týka publikácií. To bude hovoriť, robiť pán Žiobra. A potom tu máme pani kolegyňu Rod Berend, ktorá bude hovoriť o, o ďalšej téme. párabke, bude hovoriť o, o patente únie. Potom jazykové režim patentov to robím ja, teda predseda. Potom tu máme prípad Luigi. ktorý má číslo 2011 lomeno 2064 to robí pán kolega Rabkaj. No a potom tu máme kolegu z Peronyho. Potom tu máme stanoviska, ktoré treba rozdeliť. Máme tu stanovisko k otvorenému prístupu k dokumentom Európskej únie. Bude to pani Lichtenberger, ktorá to preberie. A potom tu máme e, takisto výzvu e, offshore aktivít. A toto preberie pani Lichtenberger. A to posledné je návrh nariadení o hypotékach a to bude robiť pán Lecberg. Takže to je všetko, čo som vám chcel oznámiť. Teraz tu máme riadny e, program. Prvý bod je auditorská politika a pán kolega Masip je spravodajcom. Teraz by som ho chcel vyzvať, aby sa ujal slova. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať záujmu tieňových spravodajcov za ich záujem a podporu. Súhlasím s viacerými bodmi, ktoré uviedli počas diskusie. Je naozaj veľmi dobré a veľmi dôležité, aby sme mali e, riadne auditorské činnosti, aby tieto auditorské správy s firiem a podnikov boli spolahlivé. Máme pocit, že je dôležité, aby sa auditorské spoločnosti zodpovedali za svoju činnosť, aby boli nezávislí. A to by sme mali zabezpečiť. Jedna z najkontroverznejších otázok je otázka rotácia. Je to jednoduchá metóda, zaručuje určitú nezávislosť, ale niektorí poslanci neboli s tým spokojní. Myslím si, že by bolo jednoduchšie e, robiť rotáciu, keby sme mali menšie e, spoločnosti. A padol tu aj návrh, ktorý je ako si strednou cestou medzi tými návrhmi, o ktorých sme hovorili doteraz. E, chcel by som podporiť 49 aj 50 teda pozmeňujúce návrhy 49-50 a možno je tu určitá chyba v preklade v niektorých týchto pozmejúcich návrhoch, ale malo by to znieť ako žiada komisiu, aby analyzovala e, myšlienku rotácie medzi väčšími a menšími spoločnosťami. Súhlasili sme, že budeme mať menšiu koncentráciu na trhu. Toto som prevzal od jedného zo svojich kolegov, ale e, myslím si, že táto 63 by sa mohla zle vykladať, pretože tu malo ísť o posilnenie nezávislosti. A rotácia je jeden spôsob, akým sa to dá dosiahnuť. 110 potom podrobne vysvetľuje, e, čo sa myslí pod otvorenou administratívou otvorenou správou a chcel by som e, požiadať e, navrhovateľku tohto pozmeňujúceho návrhu, či by to nemohla nejako skrátiť. A v 117. sa hovorí o dvoch auditoroch, ktorí nie sú zo štyroch menovaných auditorských spoločností. A potom sme hovorili aj o otázke služieb. Toto je kľúčová otázka. Aby sme zabezpečili nezávislosť auditorov, musíme sa uistí, že tu bude obmedzenie dodatočných funkcií, ktoré robia auditorské spoločnosti. Ja by som sa radšej vrátil eh, k pôvodným slovám, ktoré sme mali v 14. Ale bol by som naozaj rád, keby sa dal dohromady zoznam služieb alebo eh, podmienok, za ktorých sa budú môcť vykonávať ďalšie služby. Je to eh, veľmi dôležité, aby sme vedeli, čo je zlučiteľné a čo je nezlučiteľné tieňoví spravodajca boli veľmi nápomocní pri prediskutovaní týchto otázok a chcel by som sa im poďakovať, pretože mali eh, najlepšie úmysly. Predsa len tu ešte odstali nejaké otvorené otázky, eh, napríklad pozmejúci návrh 24, eh, kde sa hovorí o tom, že auditor by sa mal zodpovedať supervízorovi. To by malo zavisieť ale od veľkosti spoločnosti, od funkcie danej auditorskej spoločnosti na trhu a od funkcie toho supervízora. Akú prácu bude vlastne robiť tento supervízor? Potom pozmeňujúci návrh 40 je poďme trošku reštriktívny. Nemôžeme predsa žiadať všetkých, ktorí budú vo výbore, aby boli auditormi. A 21 e, takisto nemôžem povedať, že posúdenie rizika bude E, vyplývať zo zákona, bude to absolútna nevyhnutnosť, pretože to prináša zo sebou aj obrovské náklady. Takže to sú veci, ktoré treba ešte zvážiť, ale pokiaľ je o všetko ostatné, tak si myslím, že e, všetko, čo zaručí, že sa medzinárodné auditorské predpisy budú prísnejšie dodržiavať, je dobrý nápad. Takže chcem sa poďakovať ešte raz všetkým kolegom za ich vklady a za pozmeňujúce návrhy. Vítam ich príspevky a E, dúfam, že sa nám podarí vypracovať vynikajúce kompromisy a takisto si myslím, že sa nám podarí pozitívne e, prispieť k práci výboru IMKO. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. Teraz tu máme pána kolega Budu. E, ďakujem veľmi pekne. Návrhy ktoré by som chcel urobiť ako tieňový spravodajca k tejto správe sú nasledujúce. Nesúhlasím s povinnou rotáciou a nesúhlasím e, s odmeňovaním a menovaním tretej strany. Myslím si, že to povedie iba k zmetkom a zvýši to náklady na audit. Okrem toho, tieto ustanovenia nielen budú mať vplyv na veľkých ale aj ostatné auditorské spoločnosti, ktoré sú malé a stredne veľké. V zásade nesúhlasím s dvojitými auditmi, ale súhlasím, že účasť spoločnosti v tendroch na audity by mala byť väčšia. Takisto si myslím, že je dobré vylúčiť doložku e, v bankových zmluvách, e, ktorá hovorí o menovaní auditorov. Potom pokiaľ ide o tie externé finančné aktivity, tie by tiež nemali byť tak, ako sú uvedené v dokumente, pretože budeme vytvárať iba zmetok, zvýšime náklady a znížime kvalitu. Na záver by som sa povedal, že sa domnievam, že by sme mali pozbudzovať malé a stredne veľké podniky, ale nemali by sme e, nejak poškodiť e, tie veľké štyri. Vidím, že stanovisko hlavného spravodajca sa tak, spravodajca sa tak neliší od e, o môjho stanoviska po týchto pozmeňujúcich návrhoch, a to som naozaj rád predseda. Ďakujem pani kolegyňa Tajn. Áno, Chcela by som sa obmedziť iba na sporné e, body. Chcela by som sa poďakovať pánemu, e, pánovi Masipovi, že tak podrobne vypracoval túto správu. A pokiaľ ide o tú rotáciu, v konečnom dôsledku by som e, chcela podporiť pozmeňujúce návrhy, kompromisné návrhy moje a pána Leného abzulehnen bitte und auch nicht mittragen kann. Äh, ide o pozmeňujúci návrh 24. A e, pokiaľ ide o povinnosť e, supervízora. E, vieme, ako to dopadlo po hospodárskej kríze, takže e, je tu určitý konflikt svedomia, ku ktorému môže dospieť supervízor a my musíme odstrániť tento e, konflikt a jednoducho musí mať svoje povinnosti voči dozorným radám, musí spolupracovať s dozornými radami v bankách a podľa mňa nikto nepovedal, že jeho povinnosti by mali byť iba dobrovoľné, na dobrovoľnej báze. V mnohých krajinách sú jeho úlohy presne stanovené. Potom pokiaľ ide o iné činnosti, ktoré nie sú auditorskými činnosťami, e, musím povedať, že v Nemecku máme e, prísne rozdelenie týchto aktivít, ale nemáme nejaký zákaz, ale máme tu rozdelenie e, auditorských aktivít a iných aktivít auditorských spoločností teda oddelujeme e, poradné činnosti a auditorské činnosti. A pokiaľ ide o zákaz, e, takýto zákaz sa tu objavuje u finančných inštitúcií. To sa týka tých veľkých štyroch spoločností. Musia naozaj prísne oddelovať to, čo je overovanie alebo audit a to, čo je poradenstvo. A v konečnom dôsledku všetky veľké štyri spoločnosti vedia presne všetko o tých bankách, ktoré auditujú. A pokiaľ ide o náklady, vieme, že je to relevantná otázka. Už sa vyplácajú bonusy aj v bankách, môžem hovoriť aspoň za nemecké banky, ktorým sa eh, pomerne dobre darí. Pokiaľ ide o zníženie kvality, myslím si, že to je argument, ktorý, ktorému by sme sa mali venovať. A robí sa eh, prísne rozdelenie medzi malými, strednými a veľkými e, spoločnostiami, ktoré sú kotované na burze, takže naozaj tu máme e, úplne iných e, adresátov. A v Nemecku máme spoločnosti, ktoré už od svojho založenia sa nechávajú auditovať od tých istých spoločností. Sú také, ktoré si nechávajú auditovať tou istou spoločnosťou už 90 rokov majú tam stále tých istých auditorov, ktorí teda presne vedia, aká je situácia, aká bola situácia v minulosti. A majú aj často k dispozícii všetky potrebné e, podklady. Ešte raz by som chcela spomenúť, že by napadlo že menšie podniky by e, mali mať povinnosť takýchto auditov? Určite je správne a dôležité, aby podniky mali overené svoje účtovné podklady. A v Anglicku mali napríklad auditora u nás, to bol daňový poradca, a nechcela by som, aby eh, daňoví eh, poradcovia prestali existovať, aby ich nahradili práve takíto eh, auditory. Ale určite dospieme k určitému kompromismu. Určite nejakým spôsobom rozdelíme tieto služby alebo výkony, ktoré poskytujú auditorské spoločnosti. V niektorých otázkach ale nemám také isté stanovisko ako pán Lehner, pokiaľ ide o obmedzenie rastu nie som si celkom istá, či to by malo byť tak, ako je to v návrhu. Äh, mala spoločnosť by mala äh, poveriť malú auditorskú spoločnosť týmto auditom, veľká veľkú, takže naozaj veľkosť äh, tej auditovanej spoločnosti by mala byť dôležitá a mala by určovať aká auditorská spoločnosť sa bude vyberať. Sledujem veľmi pozorne správy a musím povedať, že dochádza k nárastu veľkosti. Tie bankové inštitúcie sú ešte stále väčšie, takže neviem, či sa nám podarí e, nejakým spôsobom obmedziť tento rast, pretože k tomuto e, rastu dochádza a neviem, či sa nám podarí tieto um, kancelárie udržať uh, malé. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega López. <clears throat> Eh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som si prečítala zelenú knihu detailne. A som s ňou spokojný, ale ako sa často stáva v týchto prípadoch, eh, keď potom mm, čas posúvať ďalej a dáte, si, dáte veciam väčší čas na rozmyslenie, potom e, sa veci, ktoré sa vám zdali vynikajúco a priateľné v minulosti, potom zrazu sa to mení v čase a to sa týka takisto aj auditorských služieb, vymenovanie auditorov, rotácie auditorských služieb, Ehm, pred pár rokmi to sa mi zdalo všetko akceptovateľné, ale logicky myslím si, že vo vzťahu k vývoju vo Francúzsku a v Taliansku tí, ktorí budú opätovne uvažovať o celej novej pozícii a budú sa venovať tej, tejto otázke, ale nechcem, aby tu nikto niečo bol, pretože celá otázka auditorských služieb je komplikovaná. Boli s nimi problémy v minulosti, my sme ich už analyzovali veľmi dôkladne pred 4 rokmi a teraz sme predali také opatrenia, ktoré vlastne zaviedli, upravili prax celej oblasti bližšie k tomu, čo by sme nazvali teda to, tou najlepšou praxou. Ale tak, aj tak to, čo je, nie je to najlepšie a myslím, že tieto návrhy, ktoré tu sú, sú vo výraznej miere akceptovateľné s výnimkou toho, keď eh, sa vracajú k tým veciam, ktoré sme už, na ktorým sa tam dohodli už predtým. Uh, Jednoducho si myslím, že sme všetci už skúsenejší, vieme, čo to znamená. Jednoducho musíte mať rotáciu auditorov každé 4 roky a skúsenosti nám poukázali, že je to dôležité, ale niekedy je to princíp, ktorý zase prináša za sebou iné ďalšie problémy. Môže dojsť k zniženiu kvality auditorskej služby. Takisto môže viesť k výraznému zvýšeniu e, nákladov, pretože množstvo informácií sa stratí, keď e, si auditorskú prácu odovzdáva jedna firma druhej a náklady s tým sa zvyšujú. E, keď sa pozrieme na služby, ktoré vykonávajú auditorské firmy, teda iné ako auditorské, myslím, že sú určité zákony, ktoré k dispozícii ktoré platia pre tieto auditorské firmy, ale myslím si, že pre firmy pre verejné spoločnosti alebo spoločnosti vo verejných služieb, e, tam už platia určité iné pravidlá a na to je v rukách zákonodarcov a práve tu sa musíme na to dôkladnejšie pozrieť, pretože E, e, auditorská činnosť je veľmi multidisciplinárna činnosť, e, súvisí veľké množstvo rôznych technických a odborných zručností, ktoré potrebujú, takisto fungujú na oveľa globálnejšom princípe respektíve na globálnom princípe. To znamená, že auditor už nie je taký úzko zameraný človek, ako to bolo bola kedy a preto je potrebné pripraviť európsku legislatívu a my sme sa musíme snažiť zabezpečiť firmám, aby fungovali efektívne a konkrétne malé a stredné podniky, teda malé firmy, malé auditorské firmy. E, to sú tie firmy, ktoré využívajú e, je množstvo firm, ktoré využíva malých auditor, malé auditorské firmy, pretože si nemôžu dovoliť veľkú štvorku. Ale jednoducho takisto chceme zabezpečiť podnikom väčšiu e, možnosť výberu a preto nechceme nejako veľmi prísne um, zavezovať, že akého auditora má kto použiť. Takisto niekto Takisto sú tu rôzne kritéria, ktoré by sa mohli uplatňovať pri voľbe auditorskej firmy a myslím si, že náš výbor by to mal dôkladnejšie preskúmať. Myslím si, že pravdepodobne e, nedojde na nás k nejakému extrémnemu tlaku zvonku, ako napríklad v prípade mm, firmy Parmalat, kde bolo vtedy veľké množstvo tlaku z, zvonku, z hľadiska legislatívy, ale teraz eh, je už oveľa väčšia dôvera k manažmentu tejto firmy na národnej úrovni, čo je veľmi v poriadku. Takisto je tu celá tá otázka eh, ručenia auditorov, či majú nejakú trestnoprávnu zodpovednosť alebo ručia za svoje výsledky svojej práce. Aj z trestnoprávneho pohľadu tejto otázky sa takisto budú musieť um, vyriešiť. Bez toho, aby sme išli um, do veľmi veľkej diskusie, myslím si, že tá línia pre spravodajcu je správnou a verím, že sa nám podarí dosiahnuť eh, dohodu, keď eh, budeme diskutovať eh, o závere správy. Ďakujem pekne. Teraz som ešte e, seba zašiel medzi rečníkov. E, myslím, že v prípade tejto zelenej knihy e, je jeden problém. Zelená kniha je nasmerovaná na celkovú problematiku auditu, ale musíme si uvedomiť, že sú obrovské rozdiely aj vzhľadom na verejný záujem. Um, ja súhlasím v plnej miere s tým, že ak ide o veľké finančné spoločnosti, ktoré majú systémový význam, že ide o existenčný verejný záujem a tam musia platiť veľmi prísne pravidlá a je potrebné veľmi presne preveriť, či to, čo tam prebieha, je správne, je to v podstate jednoduché, nede tu len o záujmy vlastníkov, ide aj o systémové záujmy, záujmy daňových eh, poplatníkov, mm, tak aby nedošlo k tomu, že eh, potom sa budú musieť platiť eh, tieto faktúry z verejných peňazí. Je potrebné, aby v tomto smere preto platili veľmi prísne pravidlá, aby sa to prísne kontrolovalo. Ešte stále je tu e, do veľkej miery e, silný verejný záujem, najmä pre e, tie firmy, ktoré sú notované, kotované na burze. Ehm, tieto spoločnosti sa vystavujú veľkému riziku a preto musia podliehať veľmi prísnym pravidlám, musia spadať do kategórie e, v tej oblasti, v ktorej podnikajú e, a to isté platí aj pre finančné spoločnosti. E, a potom je tu úplne špecifický svet malých a stredných podnikov, tam je uvedený z pravidla majiteľ, ktorý je zároveň aj riaditeľom, a e, tam je ten svet úplne iný a z formálneho hľadiska tá firma, ktorá bude preverovať len tak pomimo a bude poskytovať istú poradenskú činnosť, ktorá e, vyplýva z jej popisu činnosti, napríklad e, čo sa týka daňového poradenstva. Myslím si, že aj to by sa malo sformulovať v legislatíve. V prípade tých dvoch skupín, ktoré som spomínal v úvode, mali by sa to diferencovať podľa mňa dosť jednoznačnejšie v zmysle zelenej knihy. Tam sa potom budú očakávať legislatívne návrhy a preto by už tu malo byť zabezpečené to rozdielovanie medzi tých malých veľkých a medzi e, potrebami týchto rôznych aktérov na trhu, pretože žijú v úplne odlišných svetoch a majú úplne odlišné potreby, čo sa týka auditu. Toľko len e, teda poznámka na okraj z mojej strany. Teraz by som ešte dala raz slovo spravodajcovi a potom môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Ďakujem. Gracias, presidente. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že pripomienky pána e, Lópeza a Sterusa sú potvrdením toho, že vlastne sa približujeme k tomu, aby sme podporili túto zelenú knihu a podporili aj to, čo povedal predtým e, pán komisár aj vo svojich e, vyjadreniach na tlačových konferenciách a podobne, že sa pripravilo množstvo rôznych štúdí. Myslím, že aj francúzsky komisár, e, francúzske um, auditorské firmy vlastne boli exemplárnym príkladom. A myslím si, že jedna vec, ktorá je to jasná, je, že je treba zabezpečiť väčšiu možnosť výberu na trhu, treba viacej malých a stredných auditorských firiem, aby vykompenzovali tú dominantnosť eh, veľkej štvorky. Eh, myslím si, že keď musíme sa snažiť ísť proti tej oligom proti oligomonopolom a preto je dôležité podporiť tieto malé a stredné podniky, čiže mali by sme toto vec podporiť. Ja som rád, že kolegovia to podporujú a som rád aj, že kolegovia sa prikláňajú smerom k tomu, čo navrhol pán Lejne že musíme nájsť vhodné, vhodnú formuláciu text, aby, textu, aby sme vlastne presne tieto veci dokázali presadiť potrebujeme presadiť celého ducha zelenej knihy a práve o to nám ide podľa mňa. Ak sa nám dokáže sústrediť na toto, tak verím, že 23. maja budeme mať dobrý text, ktorý všetci podporíme a aj kolegov, kolegovia, ktorí ešte majú určité výhrady, tiež eh, budú súhlasiť eh, predseda. Ďakujeme pekne, eh, vážený pán spravodajca. Potom budeme hlasovať na základe plánu v máji na príslušnej schôdci a pravdepodobne bude ešte priestor aj na pozmeňovacie návrhy, ak sa nemýlim. Takže e, môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Je to bod 18, je to eh, správa pani Wallis, ide o alternatívne riešenie sporov a dávanie slovo spravodajkyni. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je naozaj len ešte prvá výmena názorov k poslednému oznámeniu komisie, ktorá sa týka alternatívnych eh, riešení sporov. A určite, že toto je oblasť, eh, kde tento výbor má dlhú históriu z hľadiska svojho pôsobenia, pretože celá táto téma alternatívnych riešení sporov a mediácie vlastne po, zabezpečuje našim občanom v Európe lepší prístup k spravodlivosti a je to kľúčové v oblasti občianského a obchodného práva. To, čo máme pred sebou, je konzultačný dokument, ktorý vo svojom titule hovorí, že sa týka využitia um, ehm, ADR to znamená alternatívnych e, riešení sporov v rámci Európskej únie. A v podstate to, čo sa hovorí, to, to je teda v titule, ale vo vnútri potom e, sa to týka čisto spotrebiteľských otázok, e, čím v podstate nám to určitý problém dáva vo vzťahoch z toho pohľadu, kto to má na starosti z nášho v našom parlamente, pretože spotrebiteľské otázky spadajú do výboru IMCO. A ako horizontálne otázky zase riešenie sporov ako také spadá pod, tento, pod tento výbor. Takže ja si myslím, že mali by sme do toho mať e, náš e, vstup, pretože už za určitú dlhú dobu je jasné, že my ako výbor sme mali často problém s tým, keď sa určité témy alebo projekty sa e, pripravovali napríklad len v rámci riaditeľstva Sanko, DG Sanko napríklad a a nešli cez právnické cesty prostredníctvom procedurálnych postupov a ja viem, že napríklad e, e, bolo by dobre, keby aj DG Sanko sa k tomuto vyjadrili. Myslím si, že táto celá konzultácia zapadá do toho, čo nám povedala pani komisárka Redingová minulý týždeň, čo bola jej predstava o tom, ako zabezpečiť spravodlivosť pre, v prospech rastu vnútorného trhu a myslím si, že práve do toho by sme mali byť intenzívne zapojení. Čo sa týka alternatívneho riešenia sporov, e, to nevidíme len ako možnosť pre spotrebiteľov, aj keď to máme takto v správe, napríklad vy ste mali, pán predseda, správu o kolektívnom opravnom prostriedku a aj vtedy takisto sme videli vtedy alternatívne riešenie sporov ako možnosť ako riešenia kolektívnych e, opravných prostriedkov. Takže to by mohla, mohla mať určitý prvok, ale to je vec, e, ktorý by, ktorú sme vlastne vždy chceli vtiahnuť do tej všeobecnej diskusie o tom, ako by alternatívne riešenie sporov mohlo fungovať v podstate my takisto vieme, že e, alternatívne riešenie sporov by mohlo byť e, celkom dobrý argument v oblasti um, otázok nadstí, utrhania, potom otázok, ktoré súvisia s manželskými spormi a podobne. Takže myslím si, je tak, ako je ten návrh, je v poriadku a je to podstatné pre lepšie fungovanie vnútorného trhu E, sú tu určité horizontálne otázky, ktoré súvisia s alternatívnym riešením spolov, ktoré by sa veľmi intenzívne týkali tohto výboru a chcel by sa k tomu vyjadriť osobitne v otázkach procedurálnych požiadaviek veci ako napríklad jednotlivé e, ustanovenia alternatívneho riešenia sporov, takisto otázky zmluvných e, otázok dôvernosti, či už e, rozhodcu alebo toho zmierovacieho rozhodcu alebo zmierovacieho sudcu. Všetky tieto otázky alebo toho sprostredkovateľa mediácie, e, všetky tieto otázky súvisia aj všetko to vlastne spadá do vlastne potom implementácie smernice o mediácii teda zmierňovaní sporov. Takže toto všetko je okolo procedurálnych a iných otázok a možno, že naznačuje aj našu túžbu rozšíriť spôsob alebo spôsob, akým spôsobom komisia sa díva na alternatívne riešenie spolov, osobitne z toho pohľadu, akú má komisia predstavu o spravodlivosti, ktorá by mala slúžiť rastu Európe a myslím si, že potom je toto alternatívne riešenie sporov absolútnou súčasťou, keď chceme e, budovať vnútorný trh a zabezpečiť dobrý prístup k spravodlivosti pre všetkých. Takže Určite by som chcela počuť od kolegov, čo si myslia o tom, aký je vzťah tohto výboju k tejto správe a ako s tým máme náložiť, či to máme rozšíriť, to, čo navrhla komisia. To, to by som si teda vypočula ráda aj komisiu. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa McCarthy. Well, well, thank you, Chair, and, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj pani Volis ako spravodajkyni. Ja budem tiež spravodajkyňou za moju skupinu. A ako podal pani Volis, máme veľmi dobrý záznam alebo históriu práce v tomto výbore z alter, o alternatívnych e, riešeniach sporov. Ja som e, to, sa tomu venovala ešte, keď som bola vo minulom výbore a myslím si, že aj komisia chopila tejto otázky takým spôsobom, že je už to teraz e, v rámci e, lepšieho prístupu spravodlivosti pre občanov. Myslím si, že to je dôležité, aby sme sa toho chopili. Myslím si, že nemali by sme to vidieť iba ako otázku, ktorá sa týka spotrebiteľského či obchodného práva. Myslím si, že práve preto, že máme veľa práce v tejto oblasti, tak je to jasná téma pre občanov a keďže náš výbor sa venuje v otázke prístupu občanov k spravodlivosti, spoločnosti a občianským právom. Myslím si, že je správne, aby aj bola pani Wallis e, e, spravodajkyňou v týchto otázkach. Takže pre mňa je to jasne v oblasti občianských práv v tejto otázke. A potom ďalšia otázka, ktorá sa týka jednotlivých prípadov Ehm, ja dostávam množstvo rôznych e, listov od jednotlivcov, ktoré zažívajú množstvo problémov, ktoré súvisia práve s právom na spravodlivosť alebo prístupu k spravodlivosti. A ja neviem, ľudia, e, sú množstvo ľudí, ktorí, ja neviem, e, majú manželský vzťah s niekým z inej krajiny a podobne, čiže bolo by určite dobré, keby tieto alternatívne riešenia sporov existovali ehm, alebo takisto, keď niekto nechce ísť na súd a chce sa inak vyrovnať, tak je to potom veľmi dôležité. Myslím si, že je to dôležitá téma pre tento výbor a ja nechcem už teraz povedať definitívny pohľad na to, že až kam by to malo ísť, pretože najprv si to musím vyjednať za svojou politickou skupinou o tom, čo si oni myslia a akým extens, aký, alebo kam až by sme mali ísť v oblasti odporúčaní v tejto otázke, ale určite sa teším e, na spoluprácu s pani Wallis, ktorá má veľké skúsenosti v tejto oblasti a myslím si, že to je dobré, že to je v tomto výbore. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja sa pokúsim obdržať odpoveď e, na otázku pani Wallis. E, domnievam sa rovnako kolegyňa Mekáty, pokiaľ ide o alternatívne formy kolektívnych žalob. E, myslím si, že e, to prispeje aj k ďalšiemu rozvoju vnútorného trhu. Myslím si, že to je v súlade aj so zmluvným právom, ktoré sme sa venovali a dokazuje to, že je tu mnoho, e, tak povediať, takých mekých prekážok, čo sa týka práv spotrebiteľov, ale aj malých stredných podnikov, čo sa týka ich činnosti na zahraničnej úrovni. Preto by sme mali zvýšiť dôveryhodnosť a spolahlivosť právnych štruktúr tak, aby všetko čo môže prispieť k výhodnejšiemu e, alternatívnemu riešeniu sporov, je e, prínosné v tomto smere. A to nie je v žiadnom prípade iba téma, ktorá by sa týkala ochrany spotrebiteľov, spotrebiteľského práva, e, pretože na základe skúsenosti vidíme, že malé podniky majú rovnaké problémy a preto je dôležité aj pre nich, aby existovali takéto jednoduchšie mechanizmy. Teda, takže čo sa týka legislatívy v oblasti postupu. Myslím si, že je správne, že náš výbor e, dostal túto správu, že je gestorským výborom a nie výbor IMKO. E, budeme isté, že spolupracovať na základe článku 50, e, aby do toho boli zakomponované oba výbory. Toľko teda z mojej strany. Ešte by som dal slovo komisii, pretože pani kolegyňa Bolis požiadala, aby sa komisia vyjadrila. Máme tu niekoho z DG Sanko? Nech sa páči. Dobre. Ráno všetkým. Ďakujem, pán predseda. Volám sa Kristýna Ruso a som e, vedúcou v e, DG Sanko a venujem sa práve tejto problematike. Ďakujem za slovo a ďakujem za to, že mám možnosť e, vysvetliť, aké ďalšie kroky komisia plánuje. Návrh alternatívneho riešenia sporov sa vníma ako strategický návrh v pracovnom programe komisie na rok 2011, keďže je to takýto strategický návrh, e, znamená to, že komisia sa zaviazala, že predloží tento návrh a e, z časového hľadiska očakávame, že do 15. novembra bude už v dispozícii takýto návrh. Môžem potvrdiť, že zo strany komisie návrh je namerený na ale je prepojený aj s alternatívnym riešením sporov spotrebiteľov na vnútornom trhu. To prepojenie medzi našim návrhom a vnútorným trhom bude zjavný ešte viac zajtra, keď komisia schváli um, legislatívu, jednotnú legislatívu pre vnútorný trh a to bude znamenať, že alternatívne riešenie e, sporov bude jedným z 12 krokov, ktoré sú poňaté ako priority v tejto novej legislatíve pre jednotný trh. Kolégium, ako som už povedala, zajtra príjme rozhodnutie o tejto legislatíve pre jednotný trh v Európskom parlamente. Pozorne sledujeme rokovania o alternatívnych riešeniach sporov. Bola tam pani Wallis a pán Baldassari zastupovala som predseda. Na tomto stretnutí 11. marca sme predložili podrobnejšie naše ďalšie kroky, čo sa týka návrhu k alternatívnemu riešeniu sporov. A v zásade sa budeme snažiť e, doriešiť tie veci, ktoré ešte nie sú doriešené, tak aby sme e, poskytli ochranu spotrebiteľom tam, kde ešte táto ochrana chýba. Myslím, že tieto informácie ste od nás očakávali v tejto chvíli. Isté, že som k dispozícii, ak bude nevyhnutné poskytnúť ďalšie podrobnosti. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujeme e, zastupkyni komisie. Dajena na záver nechce už slovo. Dobre, takže ďakujem všetkým za účasť na diskusii. Bolo to vlastne iba prvé rokovanie, prvá výmena názorov a môžeme e, prejsť hneď k ďalšiemu bodu a síce k prezentácie tak povedia z elektronického výboru. Máme tu pani Wieland, pána Výlanda, ktorý je už medzičasom podpredsedom parlamentu a taktiež pani Niebler, ktorá je odborníčkou na túto tému. Sekretariát ešte pred hlasovaním nám ukáže takú krátku prezentáciu a potom budeme hneď hlasovať. De hecho, le hemos pedido al presidente que nos dé estos cinco minutos para poder eh, sensibilizar. Ďakujem pekne. Požiadali sme predsedu o 5 minút aby sme vám ukázali tento nový nástroj, ktorý je k dispozícii. Je to aplikácia na intranete, na stránke výborov, ehm, je nazvaná elektronický výbor. Ehm, my sme, tak povediať, pokusnými králikmi. Boli sme vybraní, teda náš výbor Júri. A koncom týždňa alebo v pondelok ehm, spustíme tú pilotnú fázu, preto sa spoliehame v tomto um, štádiu aj na reakcie od vás. Už sme um, oslovili aj asistentov, a zastupcov politických skupín, ale musia o tom vedieť samozrejme aj samotní poslanci. Um, teda na tejto stránke vidíte, čo je k dispozícii, keď sa pozriete na internetovú stránku výboru Júri. E, vidíte tam kalendár. A tam sa neuvádzajú len samotné schôdze výboru, ale aj e, zasadnutia trialógu, iné schôdze pracovných skupín, teda všetky činnosti, ktoré spadajú do činnosti výboru Júry, sa uvádzajú v tomto kalendári. a kliknete na konkrétny dátum v kalendári, máte prístup k programu uvedenej schôdze Samozrejme, na vašich počítačoch je to rýchlejšie, e, na tomto konkrétnom je to dosť pomalé, ale budete mať prístup k programu schôdze a taktiež k všetkým dokumentom príslušnej schôdze. Na ľavej strane je taký zaujímavý prvok, pretože e, je to veľmi flexibilné, je tam vysúcim informácií o poslancoch, o členoch výboru, Ďalej sú tam eh, taktiež eh, informácie o sekretariáte výboru, Uvádzajú sa tam aj eh, príslušné funkcie členov sekretariátu. Ďalej sú tam poslanci za politické skupiny, členovia politických skupín. Okrem toho sa tam uvádzajú aj právomoci výboru Júry eh, k konkrétnym témam. Je tam mnoho informácií ku konkrétnym schôdzam. Nebudem to všetko ukazovať, eh, pretože tento počítač je spomalý. Ale sú tam napríklad správy, dokumenty k schôdzam, eh, ďalej aktuálne témy, ktorým sa výbor venuje. Okrem toho je tam prístup k živému vysielaniu zo schôdzi výboru a taktiež e, program práce výboru a časový harmonogram. E, okrem toho sú tu návrhy správ. Je to vynikajúci prvok, pretože e, je tu o mnoho, informa- o mnoho viac informácií ako v minulosti. Mm, keď sa napríklad pozriete na konkrétne správy, je tam viacero verzií, samozrejme všetky jazykové verzie, Pozerám sa teraz e, na informácie o tenových spravodajcoch. Vidíme tu, e, kto je príslušným spravodajcom, kto je administrátorom. Mm, tuto vpravo by mala byť informácia o tenovom spravodajcovi. Sú tu taktiež stanoviska ostatných výborov e, s relevantnými informáciami. Ďalej sa tam uvádza dátum hlasovania, hlasovací zoznam, jeho aktuálna verzia, najaktuálnejšia verzia v danej minúte. Ďalej sa tam uvádzajú legislatívne podrobnosti a pozadie celej problematiky o tom, ktoré oddelenie Európskej komisie má na starosti túto tému, ktoré e, politické skupiny, pracovné skupiny majú na starosti tú ktorú správu a ďalej. Tuto na boku v stanoviskách je podrobná štruktúra, sú to správy, stanoviska, taktiež zápisnice zo schôdze výboru. Všetky tieto informácie sú k dispozícii v najaktuálnejšej verzii a taktiež je možné vyhľadávať v histórii činnosti výboru nejaké staršie správy Taktiež sa tam budú uvádzať neformálne postupy, ktoré sa nemôžu e, stať súčasťou e, riadneho zverejňovania informácií. Sú to stanoviska na základe právneho základu ďalej e, legislatívne právomoci. E, to bude všetko uvedené v tejto časti stránky. E, ďalej e, to budú aj stanoviska komisie k daným bodom. E, ďalej je tu aj bod subsidiarity a s tým súvisiace stanoviska národných parlamentov, najmä k politickým príspevkom národných parlamentov. E, ďalej je tu otázka imunity. E, tu sú informácie však dôverné a taktiež je to informácia o vnútorných e, pravidlách, ktoré platia vo výbore. Sú to pravidlá, ktoré sa týkajú pravidla zbavenia imunity a taktiež rôzne iné informácie ďalej, čo sa týka E, pracovných skupín, rôznych seminárov a iných podujatí. Budú taktiež informácie k dispozícii o e, programoch blížiacich sa schôdzi. E, je to veľmi užitočný nástroj z hľadiska sekretariátu, ktorý umožní poslancom mať prístup k veľmi aktuálnym informáciám. Nemusíme tie informácie zasielať už e-mailom každému poslancovi osobitne. Teda rada by som zdôraznila, že potrebujeme vaše reakcie vaše skúsenosti akéhokoľvek druhu, pretože je to súčasťou celého tohto pilotného projektu. Teda akékoľvek reakcie sú veľmi vítané, aj pozitívne, aj negatívne. Či sa vám to zdá užitočné, čo by ste navrhovali pre budúcnosť a tak ďalej. Ďakujeme pekne. Ehm, pani Lichtenberger e, sa hlási o slovo. Dúfam, že to prispieje aj k lepšej disponibilite informácií, pretože e, to mm, nepomáha, ak nemáme k dispozícii dostatočne rýchlu sieť a prístup k internetu. Ja nie som žiadnym veľkým fanúšikom hald papiera, to je známe, to nemusím zdôrazňovať, ale zároveň e, musíme dbať o to, aby disponibilita takýchto informácií naozaj bola zabezpečená, pretože žiaľ v súčasnosti to nie je. Tak Pán Víland ešte chce niečo doplniť? E, ja osobne by som ešte rád doplnil e, jeden aspekty, ktoré budú, teda informácie, ktoré budú prístupné zvonku a ktoré budú prístupné zvnútra, tak povediac, ako môžeme zabezpečiť, že najmä e, naši spojenci, tak povediac, v národných parlamentoch, taktiež mali k dispozícii tejto informácie, čo skoro E, dúfam, nájdeme formát, ktorý zabezpečí, že tie národné parlamenty, ktoré tu majú svoje zastúpenia a kancelárie, aby sme zorganizovali seminára, e, kde by sme informovali o týchto veciach. A ďalej je tu otázka napríklad bulharského prekladu správy e, pani Wallis, aby tam boli nejaké informácie o tom, či už táto verzia prišla alebo nie. Budete informovať poslancov osobitne alebo necháte na nich, aby sa sami pozreli, či už táto verzia je k dispozícii alebo nie? Nuž, pokiaľ ide o prístup zvonku, e, ten bude samozrejme zabezpečený, ale ako ste už uviedli, už je prístup e, k parlamentnému intranetu. Teda ak e, budete mať prístup do tohto intranetu, táto stránka bude k dispozícii formou tohto intranetu. Národné parlamenty však nebudú mať prístup do tohto intranetu, iba ak budú priamo v budove parlamentu, teda nášho Európskeho parlamentu. Teda prístup zvonku je iba pre vás, ktorí už máte prístup eh, na intranet, nie pre nejakých externých užívateľov siete, ale generálne riaditeľstvo ITEC, ktoré má na starosti celý tento projekt, bude veľmi pozorne sledovať eh, ďalší vývoj v tejto oblasti. Všetci prikyvujú, tak eh, mm, zrejme zatiaľ eh, sa k tomu nechcú vyjadriť, ale som si istý, že budú mnohé ďalšie otázky. Už prebehol jeden seminár s asistentmi, s zástupcami delegácií z jednotlivých politických strán. Na základe toho sa budú ešte informovať aj poslanci. V máji sa tomu budeme opätovne venovať na schôdzi a môžeme potom diskutovať aj o skúsenostiach a o reakciách s týmto projektom. Teraz preto prejdeme hneď k hlasovaniu, keďže sme tento bod už uzavreli. Najskôr správa Hernández k politike EÚ v oblasti boja proti terorizmu. Nech sa páči. Slovo má spravodajca. Sí, gracias, señor presidente. Brevísimas palabras, porque no hay... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Iba pár slov, nepotrebujem k tomu hovoriť veľa, eh, pretože všetko prebieha veľmi hladko, nechcem brzí prácu. Eh, chcel by som iba sa poďakovať za vaše vklady. K mojej správe boli prijaté naozaj veľmi pozitívne. Ďakujem veľmi pekne za pozmeňujúce návrhy, ktoré viedli naozaj k zlepšeniu správy. Teda ďakujem pánovi Paldalsarovi, ako aj tieňovému spravodajcovi, ktorý prišiel s veľmi cennými príspevkami, predovšetkým bodoch 3 a 4. A tieto pozmeňujúce návrhy zlepšia tú správu a takto bude mať naozaj lepšiu správu. Je tu ešte aj úst ústny eh, pozmeňujúci návrh pán Kastexel pri týmto ústnym pozmeňujúcim návrhom, ktorý sa týka radikálneho terorizmu. Išlo tu o obavu, že možno súčasné znenie nie je úplne dobré a preto navrhovala pani Kastek, aby sme hovorili o islamskom terorizme. Eh, pretože svet je trošku citlivý na to. Nie všetok e, terorizmus je islamský terorizmus a myslím si, že to slovo islamský by tam nemal byť skôr fundamentalistický terorizmus. Možno toto je posmejúci návrh, o ktorom by výbor chcel hovoriť, ale inak by som e, povedal, že je na návrhu výboru, ako to nakoniec dopadne. Spravodajca, aj tieňový spravodajca sa pozrel na tento návrh z pohľadu, ktorý považuje za dôležitý. Ďakujem veľmi pekne, Rabkaj. Kolegyňa Kastex tu nie je, ale nie som si celkom istý, ale podľa mňa ten úmysel trojky nebol dobre pochopený. Pani Kastex nechce nahradiť výraz islamský terorizmus, ten chce ponechať, ale v ďalšom riadku chce napísať džihad alebo e, džihadský terorizmus. Takže islamský terorizmus tam má zostať, ale namiesto e, džihadu chce hovoriť o niečom inom. Teda ona sa odvolávala na ten výraz džihad, nie na islamský terorizmus. Pán predseda, Nedávno ma informovali o veľmi zaujímavých štatistických údajoch a dozvedel som sa, že iba 2 teroristických útokov v rokoch 2008 a 2009 sa dali pripísať návrhu islamskému terorizmu a 98% boli iné teroristické skupiny. Takže toto je naozaj veľmi zaujímavé predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán e, kolega. A potom to môžeme uzavrieť, pán kolega de Grandes. A ďakujem veľmi pekne. Mám pred sebou ten pozmeňujúci návrh e, pani Kastex. A čo chcem vlastne urobiť je aby tam bolo radikálne násilie. Myslím, že to sú tie slova, ktoré použila. radikálne násilie. Nejde o to, že chce nahradiť slova islamský terorizmus, ale mm, musím povedať, že ja nemám nejaký vyhranený názor k tomu, ale e, jednoducho sa musíme dohodnúť. Pán Rabka je dobre. Takže to je ten návrh. Možno došlo k určitému Eh, nedorozumiem pri preklade, ale toto je jej návrh a mali by sme nechať tak, ako je. Dobre, takže potom budeme o tom hlasovať. Takže pozmeňujúci návrh eh, číslo 1 od pani Kastex, to je za, kto je proti. Dobre, takže väčšinou prijaté. Nebudem sa teraz eh, pýtať, e, kto sa zdržal hlasovania. Ak sa niekto chce vyjadriť k tomu, prečo sa zdržal hlasovania, e, tak nech sa vyjadri na hlas. Takže prechádzame k dvojke, kto je za, proti. Treba to spočítať za, ešte raz, kto je za dvojku. Kto je e, proti? Takže zamietnutý je druhý pozmeňujúci návrh. Kompromisný návrh 1. Pán kolega Rabkaj, pán e, predseda, teraz by malo prísť číslo 3, ten ústny pozmeňujúci návrh pani Kastex. Dobre, v poriadku, pri predseda. Takže ústny pozmeňujúci návrh odseku 3 už bol predložený dostatočne, áno. Pán kolega De Grandes. Pán predseda, viem, že tu nejde o vyškrtnutie radikalizmu, pretože sa spomína v inej časti textu. To neznamená, že by sme mali vyškrtnúť tu. Pán kolega Rabka, vy ste už spomínali ústny pozmeňujúci návrh trojke však. Pán De Grande sa pýta, či je tu jeden ústny pozmeňovací návrh alebo dva. sa hovorí, že tu mám e, jeden, ktorý môže byť rozdelený na dve časti. Je to pomerne jednoduché. Tu je napísané. Tam, kde ide o radikálny džihadský e, radikalizmus, e, teda terorizmus a treba nahradiť to slovo džihad násilným radikalizmom. Takže ja som to tak pochopil, hovorí pán predseda, že nahradíme džihadský radikalizmus násilným radikalizmom. Dobre, takže kto je za tento ústny sa návrh, zdvihne ruku. Kto je proti nemu? Takže viac je proti, takže neschválime tento ústny Pozmeňujúci návrh. Teraz prechádzame k kompromisnému návrhu. Číslo 1, pán kolega Rabkaj. Ešte pod, od pani tu mám malý doplnok. Keď sa pozriete na stranu 2 a tučný vytlačený text, tak vidíte text, kde je nevyhnutné uchádzať sa o spoluprácu. A tam by chcela dodať ešte slovo dialog, že kde e, je nevyhnutné uchádzať sa o dialog a spoluprácu. Takže pán spravodajca súhlasí. Dobre, takže kto je za tento kompromis jeden, kto je proti? Dobre, takže väčšina je za schválené. E, potom prechádzame k pozmeňujúcim návrhu 3. Pani Kastex, to je za, proti. Takže to je zamietnuté. To máš asi nejaký iný zoznam ako ja, pretože ja to vo svojom zozname nemám. Takže je to tak či onak zamietnuté, je to jedno. E, potom pozmeňujúci návrh 4 od pána Baldasara, kto je za, proti, schválený 5, je stiahnutá 6, kto je za, proti, schválené 7 za, proti, schválené 8 za, proti, schválené 9 za, proti, schválené 10 za, proti, schválené 11 za, proti, 12 k 11 zamietnuté, 12 za, proti, schválené 13 za, proti, schválené. 14 za, proti, schválené. Celkovo stanovisko za, proti, dva je proti. Zdržali sa nikto. Takže je to schválené. Gratulujeme pánovi spravodajcovi. A teraz prechádzame k správe pani Volis. O tej sme hovorili, takže môžeme rovno hlasovať. Takže kompromisný návrh 1, kto je za, proti, schválené. Potom pozmeňujúci návrh 3, kto je za, proti, schvál, zamietnuté štvorka, za, proti, schválené. Peťka je schválená, šestka za, proti, schválené. Imko A za, proti, schválené. Imko D za, proti, schválené. Kompromis 2 za, proti, schválené. Deviatka za, proti, schválené. E, kompromis 3 za, proti, schválené. Kompromis 4 za, proti, schválené. Kompromis 5 za, proti, schválené. Imko B za, proti, schválené. Pozmeň si návrh 20 za, proti, Schválené. Kompromis 6 za. Proti. Schválené. Kompromis 7 za. Proti. Schválené. Pozmeňujúci návrh 28 za. Proti. Zamietnuté. Imko C za. Proti. Schválené. Imko E sa preberá tak, ako je. Kompromis 8 za proti, schválené. Imko F za, proti, schválené. Ekon 1 za, proti, schválené. Imko 1 prvá časť za, proti, schválené. Imko 3 za, proti, schválené. Kompromis 9 za, proti, schválené. Kompromis 10 za. 10 za. Čo sa deje? Niečo som zabudol? A prepačte, mám ústny pozmeňujúci návrh. E, prepačte, mám ústny pozmeňací návrh a to kompromisu 10. A ja vám to prečítam. By mohli uprednostniť opcionálne voliteľné nástroje na základe právneho základu, ktorý má zabezpečiť očakávané prínosy pre všetkých hráčov na trhu. Takýto voliteľný nástroj by mohol byť doplnený nástrojmi, ktoré by mali podporovať inštitúciálnu dohodu. Avšak sa domnieva, že komisia by najprv parlamentu mala najprv predložiť výsledky konzultácie a dopadovú štúdiu, ktorá hodnotí navrhované alternatívy v oblasti e, zmluvného práva na úrovni Európskej únie. E, chcela by som iba požiadať pani Regner, aby to potvrdila, e, pretože ja som to pochopila tak, že vy ste chceli urobiť jedinú zmenu a to zavie slovo kud na začiatku, ale urobili ste aj iné zmeny? Áno, tak ako som čítala, takže to nie je ten istý text. Keď je to iný text, tak ja som proti tomu, aby sme tu zavadzali v tomto štádiu iný text. Ja by som bola súhlasila s tým slovičkom could, ale toto je úplne iný text. Toto je naozaj veľmi kľúčová časť toho návrhu. Dobre, hovorí pán predseda, je to naozaj nezvyčajné takto predstavovať úplne nový text v tejto chvíli, takže Buď e, to zamietneme, alebo niekto sa ozve na podporu. Ste proti? Dobre, pani spravodajkňa je proti, takže to nemôžeme takto schváliť. Takže e, kompromis 10 bude e, odhlasovaný v tej forme, v ktorej sa momentálne nachádza. Takže kto je za kompromis 10, kto je proti kompromisu 10? To bola väčšina v prvom prípade. Takže schválený je kompromis 10. Teraz prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu 45. Kto je za pozmeňujúci návrh 45? Kto je proti? Väčšina, takže schválené. Pozmeňujúci návrh 46. Kto je za? Kto je proti? Ešte raz, kto je za? Kto je proti? Tak schválené. 47. Kto je za? Proti? Schválené. 51 za. To je za. Odpad, prepačte, kompromis 11. Preskočil som kompromis 11, takže najprv kompromis 11. To je za, proti, schválený. A teraz pozmeňujúci návrh 51. Kto je za 51? Kto je proti? Schválené. Kompromis 12. Kto je za? Proti? Schválené. Potom prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu 54 a 55. Sú identické, kto je za, proti, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 56 za, proti, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 57 za, proti, schválené. 13. kompromis za, proti, schválené. Kompromis 14 za. A to je rozdielne na dve časti, takže kto je za prvú časť kompromisu 14 za, proti, schválené. Druhá časť za, proti, schválené. Pozmeňujúci návrh 78 za, proti, schválené. Imko 10 za, proti, schválené. Imko Tarina sa preberá tak, ako je. Kompromis 15 je ďalším. Za, proti. Schválené. Imko 15 za, proti. Schválené. Kompromis 16 za, proti. Schválené. Kompromis 17. Opäť rozdelené hlasovanie. Prvá časť za, proti. Schválené. Druhá časť za, proti schválené. Kompromis 18 za, proti, schválené. Teraz prechádzam k imku 12, kto je za, proti, schválené. Kompromis 19 za, proti, schválené. 94 e, za, proti, schválené. Kompromis 20 za, proti, schválené. Pozmeň sa 101 za, proti, schválené. Imko 11 sa preberá tak, ako je. Kompromis 21 za, proti, schválené. Kompromis 22 za, proti, schválené. Kompromis 23 za, proti, schválené. Kompromis 24 za, proti, schválené. Kompromis 25 za, proti, schválené. Imko 20 za, proti, schválené. Pozmeňujúci návrh 124 za, proti, schválené. Imko 5 za, proti, schválené. Pozmeňujúci návrh 125 za, proti, schválené. 126, 127 za, proti, schválené. Kompromis 26 za, proti, schválené. Ekon 4 za, proti, schválené. Kompromis 27 za, proti, schválené. Správa ako celok za, proti, zdržali sa, jeden, dvaja sa zdržali. Ešte raz. Nie. Kto je e, proti? Dvaja. Zdržali sa? Jeden, dvaja. A zvyšní sú za. Dobre, takže gratulujem pani spravodajkyni, takže máme za sebou aj e, toto ťažké hlasovanie. Teraz prechádzame k správe Angeliky Nibler. Pani spravodajkynia, Všetko jasné? Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Rada by som sa ešte poďakovala kolegom, ktorí reagovali veľmi živo, predkladali pozmeňovacie návrhy vo veľmi hojnom počte. E, takmer všetky sa mi podarilo zapracovať do e, svojho návrhu, taktiež sme dosahli mnoho kompromisov, preto sa chcem poďakovať e, za spoluprácu kolegom. Pani kolegyňa McCarthy, a ja by som sa rada poďakovala spravodajkyni za to, že bola ochotná pristúpiť na kompromisy. Um, myslím, že keď budeme hlasovať o kompromisoch a keď ich podporíme, e, správa bude veľmi dobrá, bude to dobrá iniciatíva pre e, komisiu EB parlament, aby sa zamysleli v tejto oblasti. Jediný rozdiel jediná vec, na ktorom sa nezhodneme, je, že naša skupina by chcela požiadať o hlasovanie po častiach konkursu návrhu 12. To je jediný bod, na ktorom sa, tak povedať, nezhodneme s ostatnými. Takže 99% súhlas eh, je veľký úspech. Eh, takže kompromis 4, kto je za? Proti? Zdržali e, prijaté. 16, kto je za? Proti? Prijaté. Imko 4 odpada. Imko 2, kto je za? Proti? Prijaté. 18 za? Proti? Prijaté. NV2 za? Proti? Zamietnuté. Imko 8 za. Proti. Prijaté. Kompromis 5, to je za. Proti. Prijaté. Kompromis 6 za. Proti. Prijaté. 25 za. Proti. Prijaté. ITRE 2 za. Proti. Prijaté. 26 za. Proti prijaté. Imko 7 za, proti, prijaté. Kompromis 7 za, proti, prijaté. 32 za, proti, musíme si to prepi- prepísať, e, prepočítať, takže ešte raz, to je za 32, proti, Prijaté. 33 za. Tento návrh odpadá. Takže teraz pozmeňovací návrh 34, pardon 35, kto je za, proti, zamietnuté. 34, kto je za, proti, prijaté. Imko 1 za, proti, Prijaté. 36 za. Proti. Prijaté. I3. 6 za. Proti. Prijaté. 37 za. Proti. Prijaté. Kompromis 8 za. Proti. Prijaté. I3. 17 za. Proti. Zamietnuté. 39 za. Proti. Prijaté. 40 za proti, prijaté. NV10 za, proti, zamietnuté. NV15 za, proti, zamietnuté. NV1 za, NV1 za, proti, zamietnuté. Kompromis 9 za, proti, prijaté. NV13 za, proti, Zamietnuté. Kompromis 10 za. Proti. Prijaté. Kompromis 11 za. Proti. Prijaté. Imko 6 za. Proti. Prijaté. Imko 15 za. Proti. Prijaté. 48 za. Proti. Prijaté. 49 za proti, prijaté. 50 za, proti, prijaté. Janko 10 za, proti, prijaté. 51 za, proti, prijaté. 52 za, proti, prijaté. 53 za, proti, zamietnuté. 54 za, proti, prijaté. ITRE 4 za, proti, zamietnuté. NV17 za, proti, zamietnuté. Itra 9 za, proti, zamietnuté. 55 za, proti, prijaté. Ústny pozmeňací návrh spravodajky nie číslo 1 Pardon, 56, kto je za? Proti? Prijaté. Teraz. Ústny pozmeňací návrh 1, kto je za? Proti? Prijaté. 57 za. Proti? Zamietnuté. 58 za. Proti? Prijaté. Imko 14 za. Proti? Prijaté. 59 za proti, zamietnuté. 60 za, proti, prijaté. 61 e, s ústnym pozmeňovacím návrhom, aby sa vyškrtlo slovo byro, kto je za, proti, prijaté. NB16 za, proti, zamietnuté. Teraz kompromis 12, prvá časť, to je za, proti, prijaté. Druhá časť, to je za, To je za druhú časť? Proti? Takže prijaté. Kompromis 13, je za. Proti? Prijaté. 70 za. Proti? Prijaté. Takže vypadá 72, to je za. 72, to je za, proti, prijaté. 14, to je za, proti, prijaté. 15 za, proti, prijaté. Kompromis 1 za, proti, prijaté. si návrh 3, kto je za, proti, prijaté. Návrh 4, kto je za, proti, prijaté Prijaté. Ústny pozmiaci návrh 2. Spravodajky. Niekto je za? Proti? Prijaté. Ústny pozmiaci návrh 3. Spravodajky. Niekto je za? Proti? Prijaté. Kompromis 2 za. Proti? Prijaté. Kompromis 3 za. Proti? Prijaté. Ekon B. Kto je za? Proti? Prijaté. Ekon C za proti, prijaté. Ekon za, proti, zamietnuté. 11 za, proti, prijaté. 13 za, proti, prijaté. 14 za, proti, zamietnuté. Teraz celá správa, kto je za, proti, dvaja proti. Kto sa zdržal? Nikto. Takže dvaja sú proti. Blahoželáme spravodajkyni k schváleniu tejto správy. Teraz správa McCarthy. Nech sa páči, Arlín. Veľmi stručne, pán predseda, pred hlasovaním ja by som rada poďakovala všetkým tým, ktorí e, predložili pozmeňujúce návrhy, najmä pán Bodu a pani Tajne vždy veľmi rada prebehnem eh, hlasovací zoznam a snažím sa hľadať kompromise návrhy s kolegami v čo najväčšej miere. Je mi ľúto, že nebola som schopná podporiť mnoho pozmeňujúcich návrhov pani Tajna. Rada by som vysvetlila prečo. Je to preto, že väčšina pozmeňovacích návrhov eh, by znemožnila využiť eh, túto možnosť a odňala by možnosť využiť túto možnosť ako rozhľadý posudok a preto som nemohla prijať oba tieto návrhy. A ďalej ostatné návrhy, ktoré nemôžem prijať, ich nemôžem prijať preto, že v jednom prípade by náklady znášal iba veriteľ. A my to nechceme takto striktne určovať, radi by sme to ponechali na rozhodnutie um, príslušných orgánov, či je to Veriteľ alebo, alebo dlžník, e, kto bude znášať náklady, tak aby sa predišlo napríklad aj rôznym podvodom, e, aby um, nebolo možné napríklad presúvať um, imanie firmy z jedného členského štátu do druhého a potom sa tak pôjde zbavovať aj zodpovednosti. Uh, toto je dôvod, prečo sa nemohla podporiť viacero pozmeňovacích návrhov. Je mi to ľúto, ale to je jediný výsledok, ktorý som mohla predložiť, pretože nebolo možné dosiahnuť kompromisy v týchto návrhoch. Návrhy pána Bodu som mohla prijať, pretože tie vylepšujú e, celý text e, a preto som ich mohla podporiť. Ďakujem. Pani Tajn, e, keďže moje pozemské návrhy nezískajú väčšinu, rada by som k tomu niečo povedala, pretože nemáme k dispozícii rozpravu k tejto správe pani McCarthy. Ide o stanovovanie um, účtov, respektíve o zmrazovanie účtov ešte pred um, konaním a pred uh, poskytnutím informácií dlžníkom. To znamená, v možných prípadoch, v mnohých prípadoch dlžník ani vôbec nevie o tom, že niekto má nejaké námetky voči jeho konaniu. Ak sa nepreukáže žiadne prepojenia, uh, veriteľ má prehľad uh, o pohyboch na účtoch e, dlžníka e, v plnej miere, bez toho, aby o tom dlžník vôbec vedel. Ja si mi predstavujem, že mnoho mojich mandátov by využil tú možnosť e, a viem, že v mnohých prípadoch dochádza k zamieneniu práve preto, že sú takéto automatizované postupy. Neustále sa zamieňajú rôzne prípady, pretože sa falšujú údaje. Napríklad v Nemecku sú prípady, kde právnik veriteľa E, zrazu vystupuje ako iný subjekt e, a to komplikuje celú vec na národnej úrovni. E, sú prípady iné ako na úrovni EÚ, pretože sú k dispozícii informácie veľmi rýchlo. Na cezhraničnej úrovni je to však dosť ťažko predstaviteľné, keď napríklad na Sicílii mám sídlo a vo Fínsku žiadam o prístup k pohybu na účte. Takáto transakcia by trvala celé mesiace a to by predlžilo e, celé konania v niektorých členských štátoch 10 až 15 rokov. Takéto prípady niektoré sa naozaj preťahujú na takéto dlhé obdobie. A napokon e, vlastne e, žalobca získa len veľmi miernu sumu vo forme odškodnenia tých 200 tisíc eur, ktoré boli zmrazené v danom prípade na účte e, viedli e, k strate ešte viac, pretože majiteľ takéhoto účtu by napríklad mohol investovať do nehnuteľnosti, preto ja považujem tento návrh e, nie za krok vpred, ale za krok vzad. A to sa týka tých oblastí, kde je návrh predbežného um, termínu, ktorý um, hovorí, že um, veriteľ môže mať prehľad o pohyboch na účte bez toho, aby o tom mal držník vôbec prehľad. Eh, Arlín? No, ja chápem eh, obavy pani Tajn, pretože má svoje skú, nemecké skúsenosti, ale tu nájde 27 členských štátov a myslím, čo by som chcela povedať a uistiť ju, že to, to čo tu ide, to nie je E, len niečo, toto je nový legislatívny návrh, to nie je niečo len také čiastočné, tu dávame úplne nové princípy, ako sa potom pripraví legislatívny návrh a to sú všetky otázky, ktoré potom sa vyriešia v legislatívnom návrhu. Ale čo môžeme urobiť, pretože tu máme viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré odrážajú potenciálne zneužitie systému. Zatiaľ neviem, čo nevieme, či máme e, zneužívanie systému, čiže myslím si, že toto je zatiaľ e, široký princíp. Uvidíme, čo pripraví potom komisia z hľadiska legislatívneho návrhu návrhu a potom tieto otázky nastolíme e, v kontexte legislatívneho návrhu. Danke, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Ďakujem, takže prejdeme k hlasovaniu. Najskôr návrh 1, pán Bodu, kto je za? Proti? Prijaté. E, ďalej je Ekon 4, kto je za? Proti? Zamietnuté. Návrh 2, pani Taň, kto je za? Proti? Zamietnuté. Ďalej Ekon 10 ako doplnenie. Kto je za? Proti? Prijaté. Pozmeňovací návrh 3. Kto je za? Proti? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Proti? Zamietnuté. Návrh 5. Kto je za? Proti? Zamietnuté 6 za. Proti? Zamietnuté. Ekon 9, čo je ten odpadá, ďalej sedmička, kto je za? Proti? Zamietnuté. 5 ako doplnenie, kto je za? Proti? Zamietnuté. Poznec návrh 8, kto je za? Proti? Zamietnuté. 9 za? Proti? Zamietnuté. 10 za? Proti? Zamietnuté. Ďalej 11, kto je za? Proti? Zamietnuté 12 za, proti. Zamietnuté 13 za, proti. Zamietnuté 14 za, proti. Prijaté. Celá správa, kto je za, proti. Zdržali sa. Jeden sa zdržal, eh, inak bol návrh prijatý. Blahoželáme spravodajkyni.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 Čo sa týka prvého návrhu pre právny základ, chcela by som vrátiť vašu pozornosť k tej skutočnosti, že dokumenty boli poskytnuté až veľmi neskoro, až v piatok, a my sme boli minulý týždeň v piatok, a piatok tým pádom nie je pracovný deň a niektoré z dokumentov som dostala ešte len včera, čo bolo pondelok. Čo tiež znamenalo, že bolo pre mňa veľmi dôležité analyzovať eh, tieto podklady, pretože ide o stovky strán a preto som chcela požiadať eh, sekretára, aby ma informoval aj iných spravodajcov vopred. Pretože to je prakticky nemožné eh, postupovať takýmto spôsobom. Ja si myslím, že niektoré z prvkov, ktoré idú za hranicu právnych, eh, právneho základu, sú nie, nie sú s, s základnou zmluvou, napríklad otázka kvalifikovanej väčšiny v otázkach automatizovaných eh, sankcií voči členským štátom, ktoré porušujú požiadavku rozpočtového deficitu, kladenú na rozpočtový deficit podstate je to mimo tohto síce práve, ale chcela som obrátiť pozornosť aj na to. Myslím si, že zmena právneho základu nie je oprávnená a preto správny právny základ v tomto prípade je článok 121 odsek 6. odseky 100, 41 a 106 nie sú vhodné. Tý, prvý sa týka zamestnaneckej politiky a to nemôže byť potom použité ako právny základ. A ten druhý sa týka um, eurozóny. Čiže keď chceme právny základ pre všetky prípady, potom na báze týchto článkov E, keď chceme teda, aby, 104, aby 141 odsek 6 bol právnym základom, tak e, potom to aj by mohlo byť tým správnym základom. Poďalej, čo sa týka nariadenia rady, to je od článok 126, e, od článok 14, to, to nie je v poriadku, pretože sa to týka koordinácie ekonomických politík členských štátov a takisto aj koordináciu rozpočtových deficitov. A preto by som navrhla, aby sme použili článok 126 14 ako právny základ, tak ako nám to odporúča právna služba. Ďalšie nariadenie, ktoré sa týka posilnenie um, rozpočtovej dohľadu v tomto prípade je právnym základom správnym článok 121 odsek 6 o podmenujúcich návrhoch články 126 e, a 148 sa uvádzajú ako ďalšie, pretože ďalšie sa týka um, vonkajšej politiky a ďalšie sa týka eurozóny, preto by som navrhovala, aby to právny základ bol 121 lomene 6. Potom ďalšie nariadenie, ktoré sa týka um, urýchlenia rozpočtových postupov alebo konaní. Tu je tiež článok 126 lomeno 14 a a ten článok, ktorý sa navrhá podmienujúcom návrhu, nie je vhodný, pretože účelom tohto nariadenia nie je uplatňovať sankcie, ale skôr zabezpečiť reformu um, fiskálneho dohľadu a preto si myslím, že článok 126 lomeno 14 je vhodný. Základ, ďalšie nariadenie, ktoré sa týka efektívneho uplatňovania um, rozpočtových ustanovení a fiskálnych ustanovení. Správny základ je 121 odsek 6 a 126. Ostatné návrhy nedajú byť, sa, sa nedajú považovať za vhodné, preto by som navrhovala, aby sme hlasovali o článku 121 lomeno 6 a 136 ako, právny, ako právnom základe. A potom, čo sa týka um, di, uh, donúcovacích opatrení na nápravu nadmerných makroekonomických nerovností, tak tam tiež by mal byť článok 126. Ďalej, čo sa týka zamestnaneckej článok 146, e, ktorý sa týka zamestnaneckej politiky, ten bol takisto spomenutý, ale ako už som povedala predtým, tento sa nedá použiť ako právny základ. A preto myslím si, že to 121 lomené 6 by mali byť a 136 by mali byť tými správnymi právnymi základmi. Toto bolo nejaké právnemu základu. Ďakujem pekne. E, to bol celý balíček návrhov kolega Lechner, len veľmi stručne je veľmi ťažké e, podrobne sa zaoberať takýmto rozsiahlým balíčkom. hovorím to aj preto, že niekedy e, tlmočenie bolo dosť nejasné. Ja som sa na to pozrel. E, stanovisko našej právnej služby hovorí, že všetko je dôveryhodné návrhy komisie. Na ne sa môžeme taktiež spolahnúť. V podstate teda môžem podporiť tento návrh iba um, možno bolo necelkom jasné v tlmočení, možno to tlmočnička celkom nepo, nepo, chopra, neporozumela, tak ako to um, bolo uvedené. Som si však istý, že pani Geringer Odebraj to uviedla všetko správne, tak ako to je v súlade so stanoviskom právnej služby. E, pani Lichtenbergere, ja súhlasím s s článkami 146, respektíve 136 a súhlasíme s tým, čo povedal Porga Lechner. To sa uvádza aj v mojom texte. E, Pani Geringer. <coughs> Bo sama siebie nie przetłumaczę. Natomiast, e, żeby Państwa uspokoić... No już nie może wyhodnotić e, tłumaczenie, ale Chcela som povedať, že som postavila svoje odporúčania e, na báze odporúčaní právnej služby parlamentu a návrhu Európskej komisie. Dobre, takže môžeme hlasovať. Pýtam sa, kto je za proti, zdržali sa a bolo to jednomyselne prijaté. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu 25. Opäť ide o právny základ, e, konkrétne o riadenie informačných systémov. Nech sa páči, e, pani Geringer má slovo. Ten druhý vniosek na šťastie. Ďakujem pekne. No, tento druhý prípad nie je taký zložitý, týka sa právneho základu pre nariadenie na vytvorenie agentúry pre um, veľké systémy v oblasti um, informačných rozsiahlých informačných systémov vlasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Takže mali sme článok 8, e, odsek 1 a článok e, odsek 2 ako základ, právny základ tohto. Čiže inými slovami, správny právny základ v tomto prípade sú článok 74, 77, odseky A a B, článok 78, odsek 2E, 79 nocek 2c, 81 odsek 1d a 87 2a a články 85 a 88 odsek 2. A aby som navrhla, aby sme hlasovali podľa tohto. Dobre, nikto ďalší sa nehlási o slovo iba pripomienka z mojej strany. Nevidel som nikdy toľko e, výhra, toľko chýb e, v návrhu právneho základu. Ak nemá nikto žiadne námetky, tak je to takto schválené. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to prepracované znenie. Spravodajcom je pán Karim. Nech sa páči, má slovo. Chairman, thank you. This is relatively pán predseda. Toto je pomerne jednoznačné. Je tu len jedna malá vec, ktorú je treba spomenúť, alebo naozaj len spomenúť. A to uh, už bola tu rada právnej služby a že je, je tuto, je, bo, bo, aby sa dali uplatňovať články 2, eh, 290 eh, a d, 291, toto je iba jediný, eh, jediná poznámka, ktorú mala zrávna služba k návrhu komisie. Ja si myslím, že je to všetko veľmi jednoznačné a myslím si, že môžeme to teda eh, nechať prejsť jednoduchým prikývnutím, pán predseda. Sú k tomuto eh, nejaké vyjadrenia, nejaké námietky? Ak nie, tak to, tak to schválime. A prejdeme hneď ďalšiemu bodu. Je to bod 31, bod rôzne. Ale keďže to súvisí s hlasovaním, tak to trošku predsunieme. Dávam slovo pánovi Engströmovi. Ide o starú správu pána Crowleyho, ktorý zhruba pred troma rokmi vypracoval túto správu v našom výbore ešte predchádzajúcom legislatívnom období. Je o predlženie um, platnosti autorských práv v parlamente si to získalo väčšinu v prvom čítaní a potom na rade sa dlhé roky nič nedialo a teraz maďarské predsedníctvo nám naznačuje, že sú isté vyhliadky, že rada, a to je v legislatívnom konaní e, možné, že prevezme e, našu verziu v prvom čítaní, teda ešte bez dohody v prvom čítaní. Pritom sme však všimli, že je potrebné popraviť dve veci. Prvá vec, ktorú treba popraviť, je, že E, sa tam musia e, doplniť slova predtým, počas, e, pretože v pôvodnom znení toto nebolo. A druhá vec, lehoty na implementáciu, ktoré boli uvedené v texte pre troch rokov, už uplynuli samozrejme, vypršali. Preto je potrebné analogicky na implementáciu a prispôsobiť tie lehoty a predlžiť ich o dva roky alebo nejaké iné príslušné obdobie. Uh, podľa nás by to malo automaticky prebehnúť zo strany lingvistických eh, oddelení, ale z dôvodu transparentnosti by bolo vhodné, keby sa tým zaoberal výbor. A teraz to máme preto na programe ako opravenú verziu. Nie sú tu žiadne obsahové zmeny toho, čo sme odhlasovali pred troma rokmi. Je to možné však, eh, že rada presadiť tieto svoje technické pripomienky, um, pretože ak by to neprešlo, tak to bez rozpravy museli by sme otvoriť druhé čítanie a rada by musela oficiálne predložiť takéto svoje návrhy na zmenu. Nedá sa však počítať automaticky s kvalifikovanou väčšinou e, v parlamente, tak ako tomu bolo naposledy v hlasovaní. E, je to iba technická zmena, ako som už povedala, dávam však dnes slovo pánovi Ekstromovi. Yes, uh, that... Ďakujem pekne. Ja viem, že to je veľmi e, odborné technické hlasovanie, že, hlas, e, že ani výsledok nie je až taký znamená až tak veľa, ale čo sa týka toho rozhodnutia odporúčiť predlženie týchto pravi, práv z 50 na 70 rokov. O tom sa diskutovalo už v minulom parlamente, tam už sa veľmi o tom diskutovalo a pravidlo 59 rokovacieho poriadku hovorí, že ak prejde niečo v prvom čítaní a potom tie nové voľby s novým zvoleným parlamentom, potom um, ehm, rozmoňujúce návrhy parlamentu, ak sú nejaké, musia byť opäť e, e vlastne prejsť tým postupom, ako, ako sa nakladá s podmienujúcimi návrhmi normálne. Čiže znamená, že je k tomu potrebné zabezpečiť aj príslušný počet podpisov, pretože už vtedy to bola mierne kontroverzná e, správa. Existuje množstvo e, vedeckých e, poznatkov, ktorí hovorí, že predlženie by nie, nie je dobrým nápadom a myslím si, že tento parlament mal mať šancu ešte raz to preskúmať dôkladne. Takže ja budem pracovať na to, aby sme teda dostali tie podpisy, aby sme získali e, túto materiál opäť ako bežným štandardným postupom, aj keď e, viem, že na to, natoľko tieto technické zmeny ako to nemajú vplyv. Ešte sa môžem doplniť, hovorí pán predseda, a v rámci rozhodnutia minulý rok sme tento výsledok z prvého čítania potvrdili jednoznačne Viem, že e, to nebolo celkom e, nesporné, ale v tomto prípade to bolo obsiahnuté zozname a parlament e, jasne uviedol, že tomu naozaj tak bolo a preto predpokladom opätovných konzultácií je v novom funkčnom období úplne zrušený. Takáto možnosť neexistuje, takáto je situácia teraz. Pán Rabkaj, ja môžem potvrdiť to, čo tu zaznelo. Nechcem sa k tomu nejako ďalej vyjadrovať, len musím upozorniť, že Samozrejme, e, kolega má právo postupovať tak, ako navrhuje, ale práve spomenul výraz tesné hlasovanie. Mňa to dosť udivilo, pretože viem, že moja skupina vtedy hlasovala za, že skupina EPP vtedy hlasovala za. To znamená 338 e, bolo za 178. To nebolo žiadne tesné hlasovanie, výsledok bol jednoznačný. Pani Regner, ja nemám k tomu nič, čo dodať z obsahového hľadiska, ale musím povedať, že ja ako poslankyňa, ktorá prišla do parlamentu až v tomto funkčnom období, ja osobne si myslím, že ak sú splnené všetky formálne predpoklady, e, podľa mňa nie je vhodné prenášať niečo do e, súčasného legislatívneho obdobia z Už to prebehlo v rámci rozhodnutia Omnibus Pani Geringer. Ponieważ e, pojawiają się wątpliwości. Ďakujem pekne, pán predseda. Keďže sú určité pochybnosti, možno by sme sa mali spýtať právnej služby, e, aby k tomu zaujalo stanovisko, pretože keď sme, e, aj keď zavedieme určité pozmeňujúce návrhy, aj keď sú len možno, že malé technické, ktoré sme nepreskúmali, a e, rada to ako príjme, možno by sme, neočakávane príjme, možno by sme mali zistiť od právnej služby, že či by sme sa to s tým mali zapodievať. Ale ja to teraz e, chápem tak, že žiadame o to, aby sme to odložili a požiadali právnu službu o vyjadrenie. Podľa mňa to nemá zmysel. Pre mňa je celý ten prípad pomerne e, jasný, ale môžeme to odhlasovať. Pani kolegyňa McCarthy, nech sa páči. Um, Už ja chápem e, požiadavku pána kolegu, pretože je to jeho politika v otázke copyrightu, preto bol zvolený. Takže ak chce to e, pretlačiť, tak je to e, na ňom. Ale myslím si, že tento výbor má svoje úlohy, my sme akceptovali omnibus a my sme už akceptovali toľko legislatívy, ktorá bola schválená nielen pred piatimi, aj pred desiatimi rokmi a preto máme tie revízne mechanizmy. Ja si myslím, že keď tu, o čom tu máme hlasovať, by bol revízny mechanizmus, že to, čo sme chceli povedať, že to vlastne malo v prútu platnosti ešte v decembri 2010, ale keďže sa to vtedy neudialo, tak sa teraz sa to v roku 2012. Myslím si, že toto je úloha, myslím, že tá táto diskusia je zbytočná, pretože, ako ste povedali, sme v situácii, že sme akceptovali omnibus a navrhla by som, aby sme hlasovali o technických zmenách. Môžete sa opýtať potom dôsled, dôs, neskôr právnych služby, že ako to bolo, ale verím tomu, že právna služba aj tak e, nezaujme nejaké iné stanovisko, a preto, ale kolega spravodajca môže získať podpisy. Nur bei Sachen, die rechtlich Mhm, pokiaľ ide o veci, ktoré sú právne sporné, tak vtedy sa zapája právna služba, ale toto vôbec nie je právne, služ, e, právne sporné a preto nevidím, prečo by sme tu mali žiadať o pomoc aj právnu službu, ale dobre teda, keď e, to kolegyňa takto chce, tak to odhlasujme takto. Okrem tohto myslím si, že situácia je mimoriadná, pretože v minulosti, keď sme riešili nejaký materiál, nejaký dokument, potom e, ten spravodajca, ktorý spracovával správu, nebol opäť zvolený, potom správa skončila v rukách iného poslanca. Takže existuje tu postup v takýchto situáciách a v tejto konkrétnej situácii by sme možno si chceli vypočuť stanovisko právnej služby, lebo ja poznám prípady, kde napríklad z posledného legislatívneho obdobia napríklad e, celý postup nebol dokončený, nedostal sa do druhého čítania. Ďakujem pekne, pán mm, predseda. Ja rešpektujem a veľmi mám rád Lídiu, Eh, ale myslím si, že tá, ten postup bol uzavretý. Eh, môže sa nám to páčiť či nepáčiť tento postup, ale po, bolo to podľa pravidel a bolo to už veľmi blízko k schváleniu v prvom čítaní veľkou väčšinou. Takže nie je potrebné pokračovať tejto diskusii. Mali by sme hlasovať o technických zmenách, ktoré sú nevyhnutné ktoré nás oddelujú od stanoviska rady, ale keď chcete sa spýtať na stanovisko právnej služby, tomu sa vždy dá, ale nebude to ovplyvňovať tento prípad. E. V ideálnom prípade 100% toho, čo chce parlament, sa potom aj schváli. E, takže bolo by to určite želateľné z hľadiska väčšiny e, parlamentu, ale E, bude treba potvrdiť ešte raz aj tento postup. Mám tu formálne e, stanovisko, kde ma žiadajú o odloženie tejto záležitosti, takže sa pýtam, či, kto je za, kto je proti. Takže v podstate tí, ktorí boli proti, prevážili, takže pýtam sa teraz na korigendum. Kto je za? Dobre, takže musíme hlasovať o korigende, to musí prejsť cez plénum. Kto je proti korigendu? Jeden, dvaja, traja. E, traja sú proti. Zdržal sa niekto? Jeden, dvaja. Ešte raz. Takže kto je za korigendom? Sekretária to musí spočítať. Prosím vás, ruky hore, kto je za korigendum? Kto je proti? A kto sa zdržal? Traja. Takže dvaja proti, traja sú proti. Takže takým spôsobom sme uzavreli korigendum. E, uvidíme, čo bude potom ďalej v pléne. Ďalší bod je bod 8 a to je správa pani Wikström. A nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pokúsim sa byť teda stručná a zodpovedať vaše otázky, ktoré by ste mali k tejto téme. V podstate náš, náš výbor píše stanovisko k výboru pre kultúru k otázke európskych škôl. Je tu množstvo zaujímavých vecí, ktoré treba prejednať v otázke európskych škôl ale ako vždy, ja som sa snažila dosť pozrieť sa na tieto no, problémy spolu so sekretariátom, tak aby sme našli um, tie najdôležitejšie zaujímavé body, ktoré ehm, by mohol náš výbor preskúmať a prispieť k ehm, výboru pre kultúru Môžem požiadať e, kolegov, aby skonverzovali mimo miestnosť, pretože ťažko sa mi pokračuje v tejto prezentácii. Ďakujem pekne. Toto stanovisko sa e, je k dispozícii len po anglicky, preto aj hovorím po anglicky, ale vysvetlím vám tie najdôležitejšie body. Hlavným bodom je, že európske školy sú momentálne v určitom právnom vaku, kde nie sú ani súčasťou inštitucionálneho rámca EÚ, ani nespadajú do členských štátov alebo do ich školských systémov. Jeden z príkladov praktických problémov, ktorý je, nie je jasný, je napríklad, e, alebo ktorý vytvára určité právne problémy, že napríklad e, e, pravidlá, ktoré, alebo ustanovenia, ktoré pri, sú prijaté pre členské školy e, pre, pre európske školy, vlastne neobstoja alebo nemôžu byť použité na súdoch národných e, jednotlivých štátoch. To znamená, že ak e, to nejde pod národný štát, potom, aby sme to dostali pod strechu EÚ a ja som veľmi úzko spolupracovala s právnou službou a, a hľadali sme právny základ a skončili sme na článku 165 základnej zmluvy a ja môžem uviesť text. Únia musí prispievať e, v rozvoju kvality vzdelávania tým, že podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi a ak je to potrebné, podporovaním ich e, aktivít, pričom plne rešpektuje zodpovednosť členského štátu, členských štátov za obsah e, učiva a organizovanie vzdelávacieho systému a ich kultúrnu a jazykovú rozmanitosť. Takže okrem toho som skúmala spôsob alebo možnosť, akým sú školy kontrolované ako podľahajú inšpekcii, tak aby sa zabezpečila vysoká kvalita vzdelávania a napokon možno by som predložila niekoľko pozvonujúcich návrhov, aby som posunila aj tento aspekt. Ďakujem pekne. Mm, ďakujem veľmi pekne. Hlasí sa k tomu niekto? Zdá sa, že nie, ale je to dôležitá téma Hm, tom, na tom sa zhodneme všetci. Termín e, pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 31. máj. Aspoň takto to mám vo e, svojich podkladoch. To ale nemôže byť pravda, pretože ak 23. mája máme skúmať pozmeňujúce návrhy, tak 31. E, maj nemôže byť správny termín, mal by to byť 31. apríl, ale 31. apríl neexistuje, takže 30 apríl, ale to je sobota, takže to je zase zlý dátum. Vy máte e, nejaký návrh, pani spravodajka? Nie, je to maj, pretože v kultúrnom výbore e, práve vtedy prebehne vypočutie. Dobre, takže je to chyba, všetko jasné, takže predsa len 31. maj. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prechádzame k ďalšiemu bodu. Je to správa pána Karima pod 24. Je to preven... nariadenie SMART. Teda lepšia tvorba právnych predpisov. Ďakujem veľmi pekne. Považujem e, toto za dôležitú časť práce, ktorú bude robiť náš výbor počas tohto funkčného obdobia, pretože chceme dosiahnuť lepšiu tvorbu právnych predpisov. Samozrejme, je tu o mnoho širší kontext toho, čo tu robíme. A to nadvezuje na to, ako pomôžeme európskym ekonomikám, európskemu priemyslu, európskym malým a stredným podnikom, aby sa pohli z toho, v ktorom sa momentálne nachádzame. Takže pán predseda a kolegovia, prosím vás o, o s kým spomeniem niekoľko bodov, kým sa zameriam na obsah správy. Ehm, myslím si, že sa nachádzame ehm, vo veľmi ťažkých okolnostiach. Ak budeme pokračovať ďalej takým spôsobom, ako teraz postupujeme ako kontinent, tak e, budeme postupovať skôr dozadu než dopredu. Možno takým spôsobom európske štáty vypadnú z prvej desiatky najmocnejších ekonomik na svete a preto musíme pracovať na raste regulácií a dokončení jednotného trhu. 25. marca Európska rada schválila tento prístup ako budeme teda postupovať? Samozrejme, jedna z hlavných vecí, ktorú musíme urobiť, je postupovať čo najrychlejším tempom, aby sme dokončili jednotný trh. Mali by sme dať prioritu sektoru služieb, energetike, modernizácii e, trhu. Už teraz 600 miliard eur prináša tento jednotný trh našim ekonomikám ale keby sme zlepšili situáciu na trhu, tak by sme získali ďalších 800 miliard eur ročne. To znamená, že každá domácnosť by bola potom každý rok na tom lepšie o 4200 eur. Um, musíme zavádzať uh, dohodu z Dohy, musíme podpisovať takisto zmluvy s rýchlo rastúcimi ekonomikami, ako je India, uh, Kanada, ďalšie azijské národy. Toto je mimoriadne dôležité. Mali by sme otvoriť naše trhy aj iným krajinám a takým spôsobom by sme mohli vytvoriť viac ako 5 miliónov pracovných miest v Európe. Možno kolegovia neviete, ale v prechádzajúcom funkčnom období som bol spravodajcom pre e, rokovania o voľnom obchode s Indiou. Uzavreli sme e, tieto rokovania alebo ich uzavrieme koncom tohto roku. A musím povedať, že ten zisk pre európske podniky bol obrovský. Musíme urobiť všetky podmienky a všetky kroky preto, aby naše podniky mohli profitovať z tohto obchodu a zo vzťahov s Indiou. Nejakých 600 eur e, stojí vytvorenie firmy v Brazílii, 640 e, eur e, v Indii a 644 v USA, zatiaľ čo v EÚ je to 2285 eur. Keď sa pozriete na tieto čísla, vidíte, že to je naozaj obrovská nevýhoda pre naše podniky a firmy. my sa snažíme dosiahnuť, aby Európa bola e, jednotkou, teda tým najväčším centrom inovácií a patentov. No a potom tu máme ešte fondy, ktoré by sa mali investovať e, najviac práve v Európe. Momentálne S Google máme e, problémy a museli sme sa e, zasadiť s Microsoftom do toho, čo sa deje. A posledných 8 rokov máme dokonca tretí takýto vyhľadávací nástroj, e, ktorý dokonca má svoje sídlo v mojom volebnom obvode v Spojenom kráľovstve. A on, rozprával som sa s nimi a oni mi e, povedali, že e, nemajú dostatok prostriedkov na to, aby mohli sa rozvíjať. No a potom povedali, že byrokracia a nariadenia, predpisy e, sú pre nich prekažkou a neumožňujú im rast tak, ako rastie Google alebo Microsoft. Od roku 1970. 70 inovačných e, spoločností bolo vytvorených v USA a nie v Európe. To neznamená, že by sme neboli inovatívni, sme, ale nevytvorili sme správne podmienky pre našich ľudí, aby tiež e, mohli pokročiť v inováciách. No a teraz sa budeme venovať konkrétne správe. Ďakujem veľmi pekne, že ste mi dali ten čas aj na to, aby som poukázal na širšie súvislosti pokiaľ ide o správu, jedna z tých kľúčových vecí, ktoré sa tu snažím dosiahnuť, je, aby naša potreba lepšej tvorby právnych predpisov bola súčasťou celých legislatívnych procesov, od návrhu, schválenia v parlamente, v rade, od implementácie a sledovania výsledkov implementácie. Takže tu nejde iba o zachytenie jedného, dvoch bodov e, po ceste, ale jednoducho potrebujeme e, mať celý postup zachytený takým spôsobom, ktorý bude slúžiť tomu účelu, ktorý sa snažíme dosiahnuť. Mali by sme sa snažiť znižovať e, celkovú záťaž legislatívy a tvorby právnych predpisov na tento parlament. A to sa objavuje aj v ďalších správach, ktoré máme v parlamente, ale môžeme to podporovať hlavne z nášho výboru Júri. Potom by som chcel zaviesť aj kompenzáciu nákladov, identifikovaných nákladov úsporami na iných miestach. E, možno e, to bude mnohým ľuďom znieť e, tak nereálne, ale naozaj máme tieto informácie od ľudí z terénu, že to potrebujeme. Pretože keď zavádzame novú legislatívu, tak súvisia s tým aj náklady. A ľudia, ktorí sa to priamo týka, žiadajú, aby tieto náklady boli čo najmenšie. To znamená, že musíme čo najviac podporovať malé a stredné podniky. Mali by sme zvrátiť e, vecné bremeno, pokiaľ ide o malé a stredné podniky. Malé a stredné podniky by mali byť vylúčené z našich ustanovení, pokiaľ tam nebude jasný e, prípad a jasný dôvod preto, aby tam boli zahrnuté. A znova, a pán predseda, malé a stredné podniky tvoria chrbticu európskej ekonomiky. Preto sa musíme postarať o to, aby sme zbytočne nepreťažovali chrbticu našej ekonomiky. Musíme im dávať e, čo najviac možností odľahčenia. No a nakoniec e, správe hovorím o tom, že potrebujeme politické vedenie. Momentálne sa nachádzame v takej situácii, že predseda komisie má zodpovednosť za presadzovanie tejto agendy, teda lepšej tvorby právnych predpisov, ale myslím si, že jeden z hlavných problémov je, že jeho úrad nevenuje tú najväčšiu pozornosť práve tejto lepšej tvorby právnych predpisov. Nie je to prioritou jeho úradu. Uh, preto vo svojej e, správe žiadam aj o mnoho prísnejšiu formu politického vedenia. Myslím si, že by sme mali mať komisára, ktorý bude zodpovedný za dohľad nad touto agendou a dohľad nad uplatnením a realizáciou tejto agendy pretože inak nedosiahneme to, čo sa snažíme dosiahnuť. Potom tu máme dva, tri malé body, ktoré nenájdete momentálne správe, ale nakoniec sa tam predsa len dostanú. Pán predseda, snažil som sa zdôrazniť úlohu národných parlamentov. Viem, že sme prešli už dlhú cestu eh, v tomto parlamente po Lisabone eh, v snahe eh, spolupracovať viac s národnými parlamentmi. Chcel by som na tom viac budovať. Potom ďalšia vec, na ktorú sa musíme pozrieť, sú slabé stránky e, systému, ako sú napríklad časové harmonogramy a termíny na reakcie. Niekedy nestačia tieto časy na tieto lehoty na reakciu. No a potom je tu ešte celá otázka implementácie e, legislatívy e, v jazyku národných parlamentov. To je tiež niečo, čo by sme mohli podporiť. Potom úplne posledný bod preskočím. Časový harmonogram pre správu myslím je taký, že Pozmenujúce návrhy treba predložiť do konca budúceho mesiaca. E, opravte ma, ak sa mýlim, ale ak je to tak, tak kolegovia, chcel by som vám iba povedať, že toto je práca, ktorú by mal robiť tento výbor. A preto tu ponechávam politiku otvorených dverí. Ak kolegovia majú čokoľvek na to, čo som pripravil vo svojej správe, nech sa na mňa obrátia a samozrejme budem sa veľmi rád venovať ich návrhom. Toto je bod programu, v ktorom sme všetci zajedno a všetci súhlasíme s tým, že musíme čo najskôr dosiahnuť pokrok. Predseda, ďakujem veľmi pekne, pán kolega eh, Karim eh, pokiaľ ide o Microsoft, nepodarilo sa mu založiť e, sa e, v Európskej únii z viacerých dôvodov. Pani kolegyňa Lichtenberger, nech sa páči. Ja, e, herzlichen... Ďakujem. A máme teraz dočinenia so systémom monopolu, z ktorého sa nedostaneme len tak ľahko. A ten e, o mnoho viac bráni inováciám, ako by pôvodne bol vytvoril. Teda podľa mňa to musíme vziať do úvahy. Preto, ak dovolíte krátka pripomienka k otázke znižovania míry byrokracie ako možnosť riešenia tohto problému. E, to v podstate je ešte o mnoho viac v prospech tých najväčších hráčov na trhu ako malých a stredných podnikov. A preto to nevnímam ako nejaký všeliek. Je potrebné pristupovať k tomu diferencovanie, pretože naďalej musíme eh, prijať opatrenia eh, proti narušeniu pravidel na trhu zo strany tých najdominantnejších hráčov. Teda isté, že znižovanie miery byrokracie je správne, ale nemôžeme predpokladať, že automaticky sa bude dobre dariť všetkým malým a stredným podnikom, pretože v praxi je žiaľ práve opak pravdou. Keď sa pozrieme na to, keď pretekajú slon a slimák, e, tak je dosť zjavné, kto vyhrá. Isté, že toto inteligentné schválenie legislatívy e, sa snaží o dosiahnutie rovnováhy. Nemôže však e, brať všetko automaticky. Ďalej, pokiaľ ide o účelovosť, už Inovácie prebiehajú v Spojených štátoch e, o mnoho väčšej miere ako u nás v EÚ. Ja si myslím, že v, v Spojených štátoch e, zabezpečujú inovácie o mnoho e, vo väčšej miere prístup na trh. To u nás celkom neplatí. Naše firmy sú taktiež inovatívne, ale neprekladajú tak mnoho žiadostí o schválenie patentov, neinvestujú v takej veľkej miere do toho, aby odstavili svojho konkurenta na trhu. V Spojených štátoch eh, je toto mnoho intenzívnejšie, ale len čo existuje patent ako meradlo inovácií pre firmy, automaticky musíme dospieť k záveru, že v Spojených štátoch amerických eh, je inovácia na vyššej úrovni, pretože aj keď sú to iba síce dosť triviálne patenty, patentujú sa tam skutočne mm, drobnosti, ale v Európe e, sa to nedá tvrdiť, pretože v Európe sa orientujeme skôr na väčšiu škálu rôznych nových nápadov. U nás teda je e, tento nový systém pravidiel namierený e, skôr na um, sprístupnenie možnosti pre všetkých, nie na odstavenie konkurenta na trhu. Mali by sme sa sústrediť viac na e, znižovanie pôsobnosti monopolov na trhu. Preto je potrebné dosiahnuť pre e, lepšiu vyváženosť e, posilnenie tých silných stranoch Európy, pretože amerikanizácia nášho systému nebude u nás automaticky fungovať. Už dnes vidíme, že pokroková legislatíva zlyháva na rade, pretože členské štáty vytvárajú menšiny len preto, že ide o nejaké, tak povedať, sveté kravy niektorých členských štátov. Ak sa domnievame, že imitáciou systému zo Spojených štátov amerických sa dosiahne, sa dosiahne smerovanie rovnakou rovnakým smerom. Podľa mňa to nie je celkom správne, pretože u nás, čo chýba, je dostupnosť rizikového kapitálu a taktiež dobré nápady sa nedostávajú na trh. A tu, z nášho pohľadu, by sa mala táto možnosť e, zväčšiť, aby sa zrušovali e, také pravidla, ktoré nevedú ničomu pretože ak príjmeme rozhodnutia, ktoré posilnia iba tých najväčších hráčov na, vrhu, e, na trhu, to by ešte o mnoho e, zhoršilo spravodlivé podmienky na trhu, pretože tí, ktorí sú teraz dominantní na trhu, by iba posilnili svoju pozíciu takýmito novými pravidlami. Ja by som teda e, postupovala o mnoho obozretnejšie a nevkladala by som až také veľké nádeje iba do holého rušenia pravidiel. Pán Provera. Presidente, come ogni anno ci confrontiamo con questa relazione. Ďakujem pekne. Nuž, my eh, sa každoročne venujeme týmto otázkam, eh, teda tomuto konceptu zlepšenia príjmania legislatívy. Ja nechcem znieť eh, ako niekto, kto nerešpektuje svojich kolegov. Vôbec nie. Ide o literu zmluvy je dosť eh, kafkovská situácia, že každoročne sa zaoberáme toto správou znovu a znovu. Už sme sa tomu venovali mnoho eh, rokov a buď eh, sa teda zhodneme na tom, že systém zlepšujeme, alebo nie, nedá sa to zlepšovať každoročne. Myslím, že raz za čas by bolo o mnoho efektívnejšie to prehodnotiť. Môžeme si stanoviť ciele, ehm, to však nemusíme robiť každý rok. Podľa mňa to vôbec nemá význam. Podľa mňa už tak či tak e, máme dobré výsledky. Táto správa by mala byť úzko prepojená aj s ostatnými výročnými správami, ktoré sú e, správnejšie a oprávnenejšie. Konkrétne ide o správu, ktorá sa zaoberá vyhodnotením dopadu legislatívy. Pretože Niekedy v procese aplikácie legislatívy v praxi e, sa to nevykonáva správne a riadne a to je čiastočne aj preto, že legislatíva nebola správne sformulovaná a je tam nedostatočná miera jasnosti. Tak to by bolo podľa mňa o mnoho efektívnejšie postupovať. Pán Spievka, e, e, ďakujem pekne. V zásade súhlasím s kolegom s Peronim, ktorý tvrdí, že by bolo vynikajúce, ak by sme tvorili takú legislatívu, ktorá by bola už eh, po svojom počiatku vynikajúca, ale uvedomujeme si, že sa nám to vždy nedarí. A preto vypracovávame správy o, o rozumnejšom, o lepšom procese tvorby eh, právnych predpisov Myslím si, že prístup spravodajcu v zásade je dobrý. Najmä pokiaľ ide o zodpovednosť dohliadať nad eh, procesom lepšej tvorby právnych predpisov. V tomto smere si myslím, že komisia by mohla byť poverená práve zlepšením tvorby právnych predpisov. Ale rád by som eh, sa v krátkosti eh, vyjadril v zmysle doplnenia tejto správy. Nemyslím si, že by sme mali spomínať občianskú iniciatívu. V tejto súvislosti je to nový nástroj. Myslím, že by bolo vhodnejšie spomenúť e, aj to v správe. Mohli by sme taktiež spomenúť, že by sme mali robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zdôraznili, že Rada a Európsky parlament, ktoré majú legislatívne právomoci, sú na rovnakej úrovni, pretože nie e, všetci si to myslia. Myslím, že jednou z pridaných hodnôt tejto správy je, že legislatívne návrhy by mali obsahovať aj korlačné tabulky. Čo sa týka negatívnych stránok, Tu by som spomenul ustanovenia v úvodných ustanoveniach. Tam spomínate eh, istý dokument, ktorý vypracovali niektoré členské štáty, napríklad eh, vláda Veľkej Británie, eh, Holandska alebo Dánska. Neviem, či je to vhodné spomínať konkrétne členské štáty v úvodných ustanoveniach. Možno by bolo vhodnejšie spomenúť dokumenty, ktoré vypracovali príslušné členské štáty alebo jednotlivé členské štáty. Ide o mm, konkrétne spomenúť členských štátov a to možno nie je celkom vhodné. Pokiaľ ide o vyjadrenia k znižovaniu byrokratickej záťaže, E, v tomto smere je e, celá škála problémov, e, s ktorou sa potýkajú malé a stredné podniky. Ja chcem oceniť tie všetky tieto návrhy. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Wikstrom. Ďakujem, pán predseda. Domnievam sa, že je to naozaj vyvážený návrh, ktorý predkladá kolega. Podľa mňa všetko je sformulované primerane, vhodne a príklady e, jasne popisujú problémy, ku ktorým dochádza. Ale chápem aj tých kolegov, ktorí sú tu už dlho a tvrdia, že je to film, ktorý sa neustále opakuje, že sa to neustále vracia. Ale myslím, že Nesmíme zabúdať na to, čo raz povedal Václav Havel. Musíme eh, zabezpečiť, aby niečo prelomilo tú reťaz príčin. Myslím, že správa kolegu Karima práve je takýmto prelomom. Keď sa pozrieme na túto správu, a ak ju správne chápeme, tak podporuje naše a zvyšuje naše právomoci a stavia nás na rovnakú úroveň s ostatnými legislatívnymi orgánmi. spomínajú sa tam konkrétne právomoci. Myslím si, že tento návrh je dobrý a ja si myslím, že aj pán komisár to poňal veľmi správne e, a dá sa očakávať, že to bude mať dosť ďaleko siahle dôsledky pre občanov. Podľa mňa je potrebné neustále zdôrazňovať, aké dôležité sú rozumné korelačné tabuľky a taktiež hodnotenie dopadu. Musíme dbať o to, aby sme prijímali skutočne dobrú legislatívu a nie zlú. Ja som naladená optimisticky a ak sa to opäť vráti, nuž myslím, že predsa len je tu veľká možnosť, že dosiahneme pokrok. Ďakujeme. Myslím, že kolega Speroni E, nemá celkom e, nepravdu, keď e, to porovnal s kavkovskou situáciou. Myslím, že je prínos, keď sa to nezhoršuje, nielen nezlepšuje pán Lechner. Úplne posledná pripomienka z mojej strany. Ak by sme tu neboli my, tak e, neviem, kto by tu bol. Parlament sa s tým nemôže identifikovať, ale keď sa pozriem na e, dokumenty parlamentu, čo sa tam všetko uvádza, požaduje, schvaľuje až do úplného konca všetkého, tak práve vďaka kompromisom, e, vďaka ústretovosti sa nám vôbec darí posúvať sa ďalej. V podstate súhlasím so všetkým, čo tu kolegovia uviedli. A preto samozrejme uvedomujeme si, že je to boj proti veterným mlynom. Ja si spomínam pred 20 rokmi, eh, keď bol nemeckým kancelárom eh, Helmut Kohl a zaznelo na jednom stretnutí, že eh, najlepšia možnosť, ako podporiť nemecké hospodárstvo a zabezpečiť inovácie, je, že sa v Bone, ktoré bolo vtedy ešte hlavným mestom, nebude robiť vôbec nič, nebude sa prijímať žiadne rozhodnutia. Neviem, či by sa dodalo aplikovať na, na európsku úroveň. Kolega Karim. Chairman, thank you. Can I thank um, colleagues for their um, uh, Ďakujem pekne, rád by som poďakoval kolegom za veľmi konštruktívne vyjadrenia a rozhodne zapracujem do svojej verzie e, správy viacero z týchto návrhov. Možno niektorí kolegovia nadobudli dojem, že Nechcem tu niekoho poučovať, ako sa majú robiť veci. Možno niektorí kolegovia to pochopili nesprávne. Ja som tu iba 7 rokov. Nemôžem teda niekoho poučovať, ako sa má postupovať. Čo sa týka e, niektorých odvolávok e, v úvodných ustanoveniach, e, pokiaľ ide o niektoré kroky v členských štátoch, ja som to spomenul práve na schvále v úvodných ustanoveniach, chcel som zdôrazniť, že chceme využiť tento nástroj na to, aby sme rozvinuli vzťahy s národnými parlamentmi, s národnými vládami. A práve som si opätovne prečítal svoje úvodné ustanovenia a uvádza sa tu, že priamo sa tu spomínajú teda správy, ktoré majú názov um, lepšie príjmanie legislatívy. Tieto správy vypracovali tri konkrétne členské štáty. Myslím, že ak by táto správa nespomenula tieto pozitívne príklady, by e, nesplnila svoj účel. Myslím, že je dôležité spomínať práve tieto mm, dobré postupy v členských štátoch. A spomenul som to taktiež v súvislosti s jedným ďalším dokumentom, ktorý sme využili. A ďalej je tu list od e, viacerých e, šéfov štátov a vlád ktoré sa tiež vyjadrujú k týmto veciam. A toto všetko navzájom súvisí a um, je to namierené taktiež na dosiahnutie nášho spoločného cieľa. Viem, že niekedy výsledkom je dosť nepravidelný cyklus, ale e, obdobie po Lisabonskej zmluve podľa mňa je vhodným obdobím prehodnotiť e, našu situáciu, kam sme sa dostali a aké musia byť ďalšie kroky na presadenie našich cieľov. Viem, že súčasťou našej činnosti je zabezpečiť e, lepšie vzťahy a prepojenia medzi inštitúciami a o to sa parlament snaží, aj náš výbor sa o to snaží, aby sme naozaj stanovili, kde sú naše právomoci a aké majú byť ďalšie kroky v tomto smere. A o toto som sa práve snažil vo svojej správe. Na záver môžem zapakovať to, čo som uviedol v samotnom úvode. E, je tu rozhodne politika otvorených dverí. Kolegovia sa môžu na mňa obracať e, vo všetkých e, možných formách. Ja budem veľmi ústretový, budem e, ochotný zapracovať to, čo bude možné. Nesmieme však zabúdať na lehotu. Ďakujem pekne. Teraz uvediem, aká je lehota na pozmeňovacie návrhy. Je to 1. jún o 12. hodine, teda na poludne tak aby bol dostatočný priestor prekladať návrhy. Je toto obdobie relatívne dlhé do 1. júna. Teraz prejdeme k správe pána Lechnera. Er Ďakujem pekne. Myslím, že s touto správou nebudú žiadne problémy. V porovnaní s predchádzajúcimi správami ide tu o zlepšenie a zrýchlenie komunikácie a dúfam, že nejde o žiadne komplikácie alebo zvyšovanie byrokracie. Myslím, že je dobré, že sme sa pred rokom už bavili o zelenej knihe. Ide tu o prepojenie obchodných registrov. E, rád by som pripomenul, že vtedy sme o tom už podrobne diskutovali. Ide o to, aby sme jasne uviedli, že právny význam obchodných registrov a ich e, činnosti je odlišný v členských štátoch. A okrem toho je tu aj rozdiel medzi e, systémami v Európskej únii, teda v Európe a v Spojených štátoch amerických na kontinente. Je to tak, že obsah obchodných e, registrov e, sú predmetom verejnej dôvery. To na iných stranách nepatrí, neplatí. Okrem toho na kontinente platí aj dôveryhodnosť a kompletná dostupná informácií z obchodných registrov. Isté, že e, je možné o mnoho jednoduchšie a rýchlejšie dostať sa do britského obchodného registra, ale nedá sa na to spoliehať. E, a na to upozorňuje samotný obchodný register Veľkej Británie. Teda nedá sa všetko celkom automaticky predpokladať. E, v zásade súhlasím s návrhom komisie a považujem za prínosné, že E, v mnohých oblastiach je to obrovský prínos. Komisia sa sústraďuje na vecné stránky a síce zlepšenie, zrýchlenie komunikácie a lepšie prepojenie obchodných registrov. musím zdôrazniť, že právne dôsledky nie sú predmetom tejto smernice. V krátosti by som e, teda rád popísal, ide tu o tri už existujúce smernice, ktoré sa budú meniť. Jednak je to smernica o e, dvojitom sídle, ďalej o prepojení, o spájaní registrov. Je to komplex, komplex e, v ktorom sa zabezpečuje lepšie prepojenie konkrétnych registrov. A po tretie ide o smernicu z roku 1968, ktorá je teraz v dispozícii vo verzii z roku 2009. A tam sa do nich zapracuje odsek, ktorom pôjde o lepší náhľad do registra. A v tejto poslednej smernici musím povedať, že považujem za dôležité, aby sa zlepšila lehota, že zmena v registri musí predehnúť do 15 dní. Podľa mňa to nie je reálne už len z technického hľadiska, ale ani z praktického hľadiska. A síce preto, že keď napríklad v Taliansku, v Francúzsku, v Nemecku má dôjsť k zapísaniu firmy do registra, e, vyžaduje si to e, dôležité preskúmanie, pokiaľ ide o správnosť e, údajov a to sa nedá zabezpečiť v lehote 15 dní, preto budem navrhovať pozmeňovací návrh v tomto bode. A po druhé, bolo by podľa mňa vhodné, keby sa predpísalo, že ak budú nasledovať ďalšie kroky v danom registri, že je potrebné o informovať, je potrebné informovať o význame daného registra. Musí sa taktiež uvieť, že e, tu nejde o e, žiadne právne poskytovanie údajov, ide o lepší prístup e, k informáciám. Ďalej je tu technický aspekt, ku ktorým sa musíme vyjadriť. Ja osobne nemám žiadne technické skúsenosti, nemám ani osobne, žiadne osobné poznatky alebo odborné poznatky v tejto veci. Komisia predpisuje poznanie V skutočnosti aj ďalej je tu otvorená otázka platformy, teda na akej platforme by e, to malo prebiehať. V tejto chvíli je rozhodnutie ešte v nedohľadne. Je potrebné zvážiť, či delegované právne akty, ktoré predpokladá komisia, či nezachádzajú priďaleko, či by sa nemali predsa len trochu obmedziť a či by sa nemalo obmedziť najmä to časové hľadisko. Toľko teda e, k tejto veci, ale v podstate musím povedať, že tento návrh považujem za dobrý, e, za rozumný a vecný. Niektoré detaily je potrebné ešte e, dotiahnuť, dokonca z hľadiska zmierňovania byrokracie. Mm, už to, čo požaduje uvedená platforma, by sa mala vzťahovať iba na to, čo sa týka prepojenia registrov a nemalo by sa to týkať eh, konkrétnych eh, nejakých nových eh, byrokratických záťaží pre firmy. Ja si myslím, že ani smernica samotná to nepredpisuje, ale nemalo by to byť uvedené ani v rámci delegovaných aktov. Domnievam sa, že nedá sa teraz vyjadriť ku všetkým podrobnostiam. V podstate je to v poriadku. Budeme prekladať ešte stanovisko, uvidíme, ako sa k tomu postavia členské štáty, najmä pokiaľ ide o náklady. V smernici sa to neuvádza a veľmi by ma zaujímalo, čo k tomu e, povedia kolegovia. Dúfam, že e, v dohľadnej dobe sa nám podarí predložiť e, konečné stanovisko našho výboru k tejto veci. Ďakujem pekne. Hlási sa niekto o slovo, pýta sa predseda. Zdá sa, že nie. Tak ďakujeme spravodajcovi. A teraz e, uzatvárame túto, tento bod. Je tu lehota na pozmeňovacie návrhy, ktorá sa ešte len určí. V roku bode 29 nemáme nič, ani k bodu 30. Prichádzame k bodu 31 e, o rôzne otázky. To sme už prebrali. Naša ďalšia schôdza prebehne v Bruseli 23. mája. Ďakujem všetkým za účasť. Dovidenia. Ja.